Príjemné popoludne, dámy a páni. Chcel by som vás požiadať, aby ste zaujali svoje miesta. Nech môžeme začať pracovať. Nahrádzam dnes pána Langeho, nášho predsedu, ktorý na nešťastie nemôže byť prítomný na tejto našej schôdzi. Máte pred sebou program eh, vo vašich zložkách. Chcem sa spýtať, či sú nejaké výhrady alebo ho môžeme schváliť bez zmien. Nevidím výhrady, takže e, vidím, že každý zdvíha ruky, takže navrhujem, aby sme tento program schválili bez zmien. Považujem ho týmto za schválený. Bod 2. Oznámenia predsedu. Tu veľmi stručne, ako iste viete, um, toto, táto schôdza je streamovaná na webe Máme tlmočenie ako obvykle. Ja vás môžem len poprosiť, aby ste hovorili primeraným tempom, aby ste sa pokúsili nehovoriť príliš rýchlo, aby tlmočníci stíhali odviesť svoju prácu. Dobre. Bod 3. Um, ehm, ko- rozhodnutie koordinátorov. 18. júla bolo stretnutie koordinátorov ktoré súvisí s našim programom na dnes. Ja by som chcel niektoré z týchto rozhodnutí, ktoré koordinátori vykonali, priblížiť. Ide najmä o e, stanovisko výboru INTA e, k postupu pre rozpočet 2020. Toto rozhodnutie bude formou listu a e, toto stanovisko bolo pridelené predsedovi pánu Langemu a e, tie rozhodnutia, ktoré prijali koordinátori na zasadnutí 18. júla, budú zaradené do záznamu z dnešného zasadnutia výboru a bude, budú sa schvalovať v septembri, takže to je tá formálna časť nášho programu. A teraz, teraz sa dostávame k prezentácii komisárky Malmström. Mimochodom by som jej chcel poďakovať za flexibilitu, pretože iste viete, že z istých technických dôvodov dnešný ranný let bol zrušený, takže musela ísť iným letom. A takisto chcem poďakovať vám, e, prítomným, za flexibilitu, pretože e, sme museli na poslednú chvíľu upraviť a vymeniť body na programe, takže chcem poďakovať za to, že ste boli schopní si aj vy upraviť svoj program dnešného dňa tak, aby ste sa mohli zúčastniť na tomto stretnutí s komisárkou. Vidím, že účasť je pomerne vysoká vďaka tak vašej flexibilite, ako aj v prúžnosti pani komisárky. Výmena názorov o um, ostatnom vývoji v oblasti obchodnej politiky EÚ je, je vecou, ktorá, ktorej predchádzali veľké očakávania. Medzi tým v období od konca volieb až do dnešnej schôdze výboru sme zaznamenali minimálne e, dve dôležité udalosti. Prvá bola tá, že po 20 rokoch rokovaní 28. júna bola dosiahnutá dohoda o princípoch medzi EÚ a krajinami Mercosuru, to je Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguay, čo znamená, že Európska únia bude e, prvou krajinou, ktorá uzatvorí obchodnú dohodu s krajinami Mercosuru a táto dohoda bude najväčšia obchodná dohoda, ktorú Európska únia kedy uzavrela. Ďalej, a respektíve doteraz to bola dohoda s Japonskom, teraz ju nahradí objemom táto dohoda s krajinami Mercosuru. Vyvolalo to aj množstvo pnutí Takže je to vynikajúca príležitosť pre pani komisárku Malmstrom, aby vysvetlila hlavné body tejto dohody. O dva dní neskôr, 30. júla, Európska únia podpísala dohodu o obchode a ochrane investícií s Vietnamom. Konečná verzia tejto dohody, to si možno pamätáte, Ehm, bola už raz v minulosti podpísaná, ale vzhľadom k tomu, že Európsky súdny dvor vyniesol rozhodnutie, sme museli túto dohodu renegociovať a rozdeliť ju na dve časti. Jednu časť, ktorá sa zaoberá obchodom, druhú, ktorá sa zaoberá investíciami. Každopádne obe časti boli finálne podpísané a to, túto dnešnú výmenu názorov s komisárkou môžeme využiť na to, aby sme sa pripravili na rokovania eh, v rámci konsenzuálneho postupu o týchto dohodách. Potom sú tu ďalšie veci, ktorými sa možno budeme zaoberať. Komisárka nám možno poskytne informácie o najnovšom vývoji v oblasti obchodných vzťahov z USA. Vy ste sa už optimisticky vyjadrili o rokovaniach s Austráliou a Novým Zélandom. Takže sme pripravení počúvať, sme pripravení vyjadriť svoj názor, ak to bude potrebné. A teraz, pani komisárka, už odovzdávam slovo vám. Vítam vás tu a ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené a poslanci, ďakujem aj ja za vašu flexibilitu. Dnes ráno sa to nejako nedarilo, lety boli na niektoré aj zrušené, takže chcem veľmi pekne poďakovať za vašu flexibilitu. Ďakujem za to, že sme sa tu, že sa tu môžeme stretnúť. Gratulujem novozvoleným aj znovuzvoleným poslankyňam a poslancom. Myslím, že medzi komisiou a týmto výborom panujú celkom dobré vzťahy. A napriek krátkemu času, ktorý zostáva nám ako starej komisii, dúfam, že tie vzťahy budú pokračovať. Obchodné záležitosti, preto ste sa rozhodli byť v tomto výbore, sú e, veľmi veľkou témou na programe v súčasnosti. Máme tu rôzne znepokojúce tendencie e, obchodných vojen, vojen a jednostranných e, krokov e, v rámci VTO. Máme tu hrozbu alebo hrozby proti VTO ako takému a je tu tiež niekoľko konfliktov. Diskutujeme s USA, s Čínou, máme tu určitú, určitý zmes, určité, určité prekrývanie bezpečnostnej politiky a colnej politiky alebo tarifnej politiky. Takže v oblasti obchodu je o čom hovoriť. Európska únia s veľkou podporou tohto výboru má v uplynulých rokoch eh, v rámci svojho mandátu snahu sa nejakým spôsobom pozicionovať na tomto poli tak, aby obchodná politika naša bola otvorená, transparentná, inkluzívna, založená na hodnotách a aby sme sa zameriavali ešte viac na implementáciu, presadzovanie a follow-up teda následné kroky a e, snažíme sa komunikovať s partnermi ako rovnými e, alebo seberovnými, snažíme sa, snažíme sa modernizovať naše vzťahy v rámci VTO a e, pracujeme tak na báze okrúhlych stolov bilaterálne, ako aj v rámci väčších obchodných celkov a snažíme sa presadzovať progresívny obchod, obchod na báze hodnôt a obchod, snažíme sa vytvoriť taký obchod, ktorý bude založený na multilaterálnom systéme, pretože toto e, sú veci, ktoré sa dosávali v minulosti veľmi ťažko. Myslíme si, že vzájomný obchod je prínosný pre všetkých, ak je udržateľný a ak je založený na princípoch multilaterálnosti. Takže preto sme nedávno uzavreli e, dohodu s Kanadou, Japonskom, Singapurom, Mexiko tam sa finalizujú určité detaily o verejnom obstarávaní. Rokujeme s Chile, Novým Zélandom, Austráliou a Indonéziou. A ako povedal pán predseda, nedávno sme podpísali dohody s Vietnamom a teraz je na vás, aby ste ich e, finálne potvrdili, čo e, nás e, privádza potom k záveru 20-ročných rokovaní s Mercosurom. Ak by som mohla, tak by som chcela popri Vietname Mercosure spomenúť aj USA, ale samozrejme, ak niečo nespomeniem, tak veľmi rada odpoviem na vaše otázky týkajúce sa obchodnej oblasti. Ale myslím, že bude priestor aj na E, takéto otázky. Takže v prvom rade by som chcela povedať pár slov k Mercosuru. 28. júna Európska únia a Mercosur dosiahli politickú dohodu, ktorá je vyvážená, ambiciozná a komplexná e, vo svojom rozsahu obchodnej dohody. E, je súčasťou akýchsi širších vzťahov. Je to dohoda extrémne geopoliticky dôležitá. Máme tu priateľov a spojencov v Latinskej Amerike, o ktorých vieme, že tie vzťahy sú veľmi dlhé, že tá kultúrna aliancia je veľmi dôležitá. Vysielame tým veľmi jasný signál e, na podporu e, medzinárodného obchodného systému založeného na pravidlách a mm, predvídateľných obchodných dohod. Je to dohoda ehm, dobrá z hľadiska obchodných politík, pretože firmám, našim firmám dáva možnosť využiť tento obrovský trh a tým pádom sú tu veľké rastové možnosti z hľadiska obchodov, obchodu s tovarom Eh, Mercosur eliminuje clá na 91 eh, položiek eh, dovážaných z EÚ a keďže chceme podporiť obchod s Mercosurom, sme prvou um, krajinou, prvým blokom, ktorý uzatvára takúto obchodnú dohodu s týmito 260 miliónmi obyvateľov. Um, a dúfame, že to ušetrí európskym firmám okolo 4 miliardy eur, čo je uh, 10 krát viac ako v prípade Kanady a 4 krát viac ako v prípade Japonska. Tiež sa otvára možnosť e, verejného obstarávania námorných služieb a investícií do modernizácie infraštruktúry v tomto regióne, v tejto oblasti. A niektorí to možno spochybňa, ale pre našich polnospodárov je to napríklad dohoda prínosná, pretože vysoko, e, e, produkty s vysoko pridanou hodnotou ako víno, sír, olivové, olivový olej, spracované ovocie, ako napríklad um, zavarané broskyň alebo čokoláda. Toto sú všetko veci, ktoré, ktorých obchod bude podporený. Potom sú tu citlivé veci, ako napríklad uh, hovedzie, uh, cukor alebo hydinové meso. Uh, tie uh, budú podrobené veľmi, do, veľmi precízne nakalibrovaným TRQ, teda uh, celým obchodným kvótam. Takže uh, v prípade cukru hovedzieho a hydinového mesa tam to percento dovozu pre Európsku úniu je len veľmi nízke. Potom je tu všeobecný mechanizmus záruk alebo poistie, ktorý umožňuje tak nám, ako aj krajina Mercosuru zaviesť dočasné opatrenia na reguláciu dovozov v prípade neočakávaných a signifikantných zvýšení dovozu eh, v určitých oblastiach, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu domácich eh, odvetví. Dohoda ďalej chráni viac ako 350 európskych zemepisných označení syra, vína, e, alkoholických nápojov a tak ďalej. A taká istá ochrana bude platiť e, pre zemepisné označenia z Mercosuru, čo je obrovský, e, obrovská výhoda pre farmárov z Európskej únie. A takisto sa snažíme v tejto dohode podporiť hodnoty, ktoré zastávame, teda udržateľný rozvoj, snaha príjmať obe strany, rešpektovať ekologické a iné dohody na medzinárodnej úrovni, takisto udržateľný manažment a Ehm, záchranu lesov, rešpektovanie pracovnoprávnych ehm, náležitostí a zodpovedného správania sa firiem. Dohoda predpokladá, že strany budú účinne implementovať napríklad záväzky vyplývajúce z dohovoru ILO a sú tu kapitoly o udržateľnom obchode, kde sa strany zavezujú, že budú efektívne implementovať medzinárodné ekologické dohovory a bojovať proti nelegálnemu obchodovaniu s voľne a divožijúcimi živočíšnymi rastlinnými druhmi. Takisto sa strany zavezujú, že e, budú manažovať e, svoje lesné bohatstvo udržateľne a ochraňovať e, miestne komunity a pôvodných obyvateľov v zalesnených oblastiach. V tejto dohode obidvaja partnery, teda krajiny Mercosuru ako Európska únia, sa, sa odhodlali rešpektovať a naplňať Parížský dohovor o klimatických zmenách, čo znamená, že budeme spolupracovať na boji proti zmenám vyvolaných klimatickou zmenou a E, tiež na znižovaní e, obsahu uhlíka v našej ekonomike, takže tu je tento bod rešpektovania Parížskej dohody, Parížskej dohodu veľmi dôležitý. E, iné krajiny na svete sa rozhodli ísť úplne opačným smerom, ale tu, v tejto dohode partnerov z Mercosuru sme akoby zakotvili v tom tábore podporovateľov um, Parížského dohovoru právne vynútiteľnými opatreniami alebo doložkami, Čiže je tu takisto mechanizmus. Ďalej si uchováme možnosť regulovať napríklad v oblasti e, verejných služieb a oblasť e, fitosanitárnej bezpečnosti takisto je e, garantovaná. Je tu zakotvený princíp obozretnosti a v tejto dohode nie je nič, čo by menilo spôsob, akým schvalujeme naše potravinové skupiny z hľadiska bezpečnosti a to tak domáce alebo doma produkované, ako aj dovážané. Tiež sa snažíme e, propagovať a podporovať hodnoty e, toho, ako spoločnosť rokuje so zainteresovanými stranami. To znamená, to je podpora občianskej e, spoločnosti a jej organizácií, aktívnejšia úloha pri vytváraní dialógu so všetkými stranami, napríklad v prípade ekologických, ekologických problémov. Z hľadiska IPR máme ešte niekoľko nedorešených záležitostí. 12. júla E, konsolidované znenie e, bolo publikované. Tie texty e, boli publikované hneď ako boli uzatvárané príslušné diskusie. Minulý týždeň sme mali, sme, sme rozbehli kontakty s, tak s týmto výborom, ako aj s príslušnou skupinou. Myslím, že pred pár týždňami tu bola pani Galina, naša vyjednávateľ, šéfka vyjednávacieho týmu. Takže teraz v rámci e, legálnej tradície Ehm, prejdeme celý text, e, následne ho preložíme do všetkých jazykov a potom pôjde do rady a následne k vám. Čiže ešte stále máme nejaký čas, kým sa tam dostaneme. Máme teda čas hovoriť o náležitostiach a detailoch a my, teda ja a moji spolupracovníci v komisii, e, sme samozrejme plne odhodlaní e, s vami roko, rokovať o všetkých detailoch. A teraz Vietnam. Ako povedal predseda, 30. júna sme podpísali dohodu o voľnom obchode a o, a dohodu o ochrane investícií v Hanoji. Toto sú dve veľmi dôležité dohody na ceste k utužovaniu vzájomných vzťahov s Vietnamom, pričom rozvíjame už tak e, pomerne e, silné e, práva na ochranu investícií, ale teraz tu hovoríme aj o ochrane životného prostredia a pracovnoprávnych náležitostí a tým sme dostali svojmu záväzku takéto zmluvy uzavrieť so všetkými štátmi vo východnej Ázie. Ďalej Chceme podporovať otvorený, spravodlivý a na pravidlách založený obchod, e, kde e, otvárame prístup na trhy pre e, tovar, služby aj potraviny. Snažíme sa redukovať technické prekážky a colné prekážky obchodu, obchodné výmenia. Rozsah týchto dohôd, teda liberalizácia 99% obchodovaného tovaru je bezprecedentná vec v prípade rozvíjajúcej sa krajiny, takže je to veľmi dôležitý signál, referenčný bod aj pre budúce dohody s inými partnermi v tomto regióne. V rámci tejto dohody sa hovorí o ochrane práv zamestnancov, vrátane rešpektovania základných štandardov e, práce podľa ILO a ratifikáciu príslušných dohovorov, čo je veľmi dôležité pre tento výbor. O tom viem. Vietnam len pred pár týždňami ratifikoval jeden z tých zostávajúcich dohovorov ILO a potvrdil, že je harmonogram, teda mám ten list, ktorý som zaslala aj tomuto výboru z Vietnamu, že sa budú ratifikovať aj zostávajúce dva dohovory ILO a takisto tento rok ešte teda na jeseň sa plánuje sa plánuje novelizácia e, zákonníka práce vo Vietname, aby boli zohľadnené tieto zmeny. Eh, ďalej eh, ochrana životného prostredia, Parížský dohovor, Kyotský protokol a ostatné environmentálne dohovory a dokumenty sú eh, predmetom týchto dohôd, kde cieľom je znižovať emisie skleníkových plynov a budovať ekonomiky odolné alebo teda pripravené na klimatické, klimatické zmeny. A Mm, tieto dohody vytvárajú tiež rámec, v ktorom môžeme všetky tieto veci riešiť popri prípadných výhrad, popri prípadných výhradách ohľadom ľudských práv. IPA bude novým rámcom na ochranu európskych investícií vo Vietname, pričom zavádzame nový systém investičných súdov. Takže sa teším na e, konsenzuálnu procedúru a e, s touto snemovňou a e, dúfame, že sa nám podarí E, primeť Vietnam, aby nabehol na e, reformnú cestu. A teraz USA je to taká záležitosť, kde od začiatku môjho pôsobenia v komisii sme e, veľmi rozsiahlo rokovali o TTIP a mala to byť veľmi komplexná, široká obchodná dohoda medzi EÚ a USA, dvoch veľmi veľkých obchodných partnerov, najväčších pre seba vzájomňa. Bolo to veľmi ťažké už za predchádzajúce administratívy a ukázalo sa, že aj nová administratíva to um, veľmi, to beriem, veľmi, veľmi komplikované. Tieto rokovania sa zastavili, pretože USA sa rozhodli stiahnuť z Parížského dohovoru a my nevidíme nejakú možnosť, aby bola dosiahnutá komplexná obchodná dohoda z USA v tejto chvíli. Členské štáty na rade v apríli potvrdili tým, že dali mandát na zúžený rozsah obchodnej dohody, že pôvodný mandát T-typu je zastaraný. USA však zostávajú našim najdôležitejším obchodným a investičným partnerom. A hoci sú určité nezhody v našich obchodných vzťahoch medzi našimi dvomi blokmi, je tu vzájomný záujem e, túto agendu udržať v pozitívnej úrovni. Takmer pred rokom sa predseda Juncker stretol v Bielom dome s prezidentom Trumpom a hovorilo sa o pozitívnom programe vo forme akejsi výkonnej pracovnej skupiny Executive Working Group a ja e, som, teda bola v USA. Hovorili sme s veľvyslanecom Lightheisenom za stranu USA o tom, že by sme mohli eliminovať napríklad slá na priemyselný tovar, to, bol, to by bola taká určitá zúžená forma obchodnej dohody, e, že by sme eliminovali napríklad byrokraciu prostredníctvom nejakej dohody o uznávaní e, um, určitých certifikátov a Um, uznávaní dobrovoľných systémov certifikácie v určitých sektoroch. Takisto sme sa zhodli na určitých bodoch reformy VTO, to aj spolu s Japonskom a dosiahli sme pokrok v určitých záležitostiach ako je soja alebo LNG eh, skvapalnený eh, zemný plyn. To bolo takmer pred rokom a my zverejňujeme teraz veľmi rozsiahlu správu, vyjde koncom týždňa, bude, bude verejná a bude možnosť e, na základe nej inventarizovať súčasný stav. Ja, mám, ja vám veľmi stručne môžem povedať to, že dohoda o priemyselnom tovare, no tam sme ešte rokovania z USA nezačali, pretože USA nie sú zatiaľ pripravené e, ich začať, pokiaľ sa nebude hovoriť aj o polnohospodárstve, čo je pre nás červená línia, takže tam sa zatiaľ nebude diať nič. A conformity assessment, posudzovanie zhory, kde, zhody, kde minulom, minulom apríli rada schválila mandát, boli tie rokovania plodnejšie z USA. Teda skúmala sa napríklad možnosť horizontálnej dohody, ktorá by priniesla prospech obom stranám. Hovorili sme o špecifických sektoroch, v ktorých by sme mohli spolupracovať bez toho, aby sme menili nejaké zákony alebo znižovali nejaké štandardy napríklad v oblasti zdravotníckých pomôcok, kybernetické bezpečnosti, farmaceutických látok a e, komunikujeme so zainteresovanými stranami na to, aby sme identifikovali prípadne takéto oblasti budúcej spolupráce, možno v oblasti 3D tlače, robotiky a tak ďalej. Tiež e, pracujeme s USA aj Japonskom na modernizácii a aktualizácii príručky pravidel VTO, najmä v oblastiach, kde VTO nemá pravidlá, kde chceme riešiť určitú politiku napríklad voči Číne eh, ohľadom priemyselných dotácií a nutených transferom, transferom technológie. Stretli sme sa na ministerskej úrovni 6 krát, dosahujeme tam dobrý pokrok, ale zatiaľ sme, eh, nie sme na konci cesty. V diskusiách z USA sa snažíme zatiaľ e, nehovoriť o možnosti zavedenia cieľ na, zo strany Európskej únie na e, automobily a ich súčasti, ale samozrejme e, nereagovať by bolo absurdné. Nebudeme akceptovať žiadne kvóty alebo obmedzenia exportu, dobrovoľné obmedzenia exportu. Ak by, export, ak by došlo k clám, tak by sme museli vytvoriť určitý rebalančný zoznam tam ide o objem zhruba 35 miliard eur a dúfam, že k tomu nedôjde. Ale je taká stará sága, takmer 15-ročný konflikt medzi Airbusom a Boeingom a dúfame, že sa nám podarí uzavrieť túto kapitolu v našich vzťahoch a že sa začneme zaoberať tým, ako ísť vpred. Generálny riaditeľ Vejlan je v USA a snaží sa s partnermi v USA nájsť odpoveď na to, ako v tejto veci pokračovať. Ak sa to nepodarí, tak USA zavedú clá na naše produkty v tejto oblasti. My tiež v takom prípade, ale asi až e, trochu neskôr z historických dôvodov. E, ide naozaj o veľmi dlhú ságu a e, sú tam určité e, pravidlá, ale my budeme určite e, skúmať všetok vývoj, teda celý vývoj. A potom, e, pán predseda, posledná vec, VTO. Situácia na VTO je veľmi znepokojujúca. Máme tu e, hrozbu e, nekonzistentných opatrení v podobe obchodného napätia medzi, medzi USA a Čínou, zablokovania, arbitráže v orgáne ABLET zo strany USA a absencia rozhodnutí v tejto oblasti. VTO e teda nie je dokonalá organizácia, ale je to zatiaľ najlepší systém, aký máme a keby sme ho znefunkčnili, tak by nastal úplný chaos. A preto Európska únia so, s veľmi silnou podporou tak členských štátov, ako aj tohto parlamentu, a tu sme myslím boli úplne jednotní, pracuje na určitom reformnom programe, aby sme eh, mohli tento odvolací orgán reformovať a predkladáme návrhy E, tak ohľadom každodenného fungovania organizácie, ale aj určitých nových pravidiel, pokiaľ ide o našu činnosť, naše, naše vzťahy s USA a Japonskom, ale napríklad aj o monitorovanie, transparentnosť a tak ďalej. No a tu komunikujeme s mnohými ďalšími členmi Svetovej obchodnej organizácie a dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť e, nejaký výsledok. E, zatiaľ sme e, rozbehli rokovania s okolo 80 krajinami e, na plurilaterálnej báze o elektronickom obchodovaní s menším počtom o službách, ale ukazuje sa, že VTO je vhodná platforma na tieto rokovania. My uzavrieme do konca roka rokovania o rybolovných dotáciách. Je to veľmi komplikované, ale pracujeme na tom veľmi tvrdo, s veľkým nasadením. Takže toto sú tie témy, ktoré som chcela spomenúť na začiatku, ale samozrejme chápem, že je mnoho, mnoho ďalších vecí v tejto celej agende obchodu a som ochotná odpovedať na prípadne ďalšie otázky. Takže ďakujem veľmi pekne, e, poslankyňa a poslanci, ďakujem a vám, pán predseda. The thing is that, uh, we have now, uh... Máme sedem rečníkov, uh, koordinátorov. E, na zozname v mene ich e, skupín politických a potom 16 ďalších rečníkov, 17, e, ktorí sa hlásia o slovo a mali by sme toto stihnúť v rámci jednej hodiny. Takže som veľmi zvedavý, čo sa stane ako ďalšie, ale bol by som veľmi rád, keby na začiatok koordinátori Eh, mohli sa vtesnať do trojminútového časového limitu, pretože inak eh, to nestihneme na čas a tiež eh, ak sú prítomní predsedovia AFETu a NDA, tak by sa mohli vyjadriť, ale nevidím ich, ale začne ako prvý pán Hansen z EPP. Ďakujem, že ste nám k dispozícii takto narýchlo. Viem, že ste mali problém e, s príletom, ale ste tu a to je dôležité, pretože tri štvrtiny členov tohto výboru sú e, buď noví v parlamente alebo noví v tomto výbore, čiže je dôležité, aby sme s vami mali túto výmenu názorov, ktorú sme mali už v minulosti, aby sme pokračovali e, v dobrej spolupráci, ktorú sme mali. Čiže myslím, že ste spomenuli, že máme veľa zložitých, e, náročných momentov, pretože princíp multilateralizmu e, e, je napádaný a môže to byť napádané Twitterom a prepojenosť našich systémov e, e, je napádaná e, pánom Trumpom pre jeho vlastné účely, čiže Európska únia musí preukázať zaviazanosť k spravodlivému obchodu a jedna z najdôležitejších tém, ktorú máme jednoznačne je Mercosur, čiže ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu dnes, čiže moja prvá otázka by bola, tiež na túto tému musíme vám poblahoželať k tomu, že ste finalizovali túto dohovu, dohodu po viac ako 20-ročnom mm, rokovaní, čiže si to vyžaduje našu maximálnu pozornosť, e, aby sme analyzovali ju, túto dohodu kapitolu po kapitole, než e, sa to dostane do finálnej verzie. Musíme si na to e, zobrať dostatok času, pretože Inak by sa prekazil tento milníkový dokument, ktorý máme pred sebou. Je najväčší, je štyrikrát krát e, e, veľký, väčší než e, dohoda medzi EÚ a Japonskom, čiže to bude ekonomická zmena pre e, svetový obchod. Čiže mohli by ste niečo viac povedať e, k dohode Mercosur, ako malé a stredné podniky budú schopné využívať nové príležitosti vyplývajúce z tejto dohody. Myslím, že vieme, že v rámci Mercosur máme e, historické prepojenie e, e, na krajiny a je už tam teraz nálada pre európske tovary. Čiže to je prvá otázka. Druhá sa týka vyjadrenia Eh, vašho predchodcu Pascal Lamy, ktorý povedal, že eh, eh, Mercosur bude brániť v deforestácii, k odlesňovaniu, odlesňovaniu Amazonu, čiže tento ekologický aspekt je pre nás veľmi dôležitý. Ako je to v súlade s tvrdením, že preventívny princíp je e, možný len na území e, tej krajiny, ktorá ruší toto ustanovenie. No a potom ešte k Mercosuru. Tam je ten mechanizmus záruk a tie sprievodné opatrenia pre e, európskych polnohospodárskych výrobcov. Či by ste nám mohli povedať niečo viac k tomu? Sala Galina nám vysvetlila tzv. červený gombík na začiatku. Možno by ste nám mohli povedať trochu viac detailov Eh, ako môže byť využité toto červené tlačidlo, až to budeme potrebovať na no druhý veľký bod, ktorý bol avizovaný eh, Ursulou von der Leyen počas jej eh, prejavu, je Chief Trade Enforcer. Neviem, či k tomu máte viac detajlov, čiže nás by zaujímalo, aká bude rola, ako bude vyzerať personál a ako bude e, fungovať e, presadzovanie e, tohto obchod, orgánu na presadzovanie obchodu. Tretí bod k Číne. Budem stručný, ale možno už ďalší nebudú opakovať moje otázky. S Čínou máme problém, pokiaľ ide o africký mor ošípaných. Tam je asi 200 miliónov Eh, eh, eh, ošípaných bude musieť byť porazených. Či to nie je príležitosť pre európskych výrobcov mesa Čiže ako to bude e, potom e, k VTO ste spomenuli problémy, e, odvolací orgán do konca roka, čiže tam sme zachytili, že komisia pracuje na iniciatíve EU Kanada prechodných mechanizmov, čiže či by ste mohli k tomuto niečo povedať, ako to bude efektívna druhá inštancia prípadov zachovávajúcich reformu VTO. A potom posledná otázka Eh, sa týka eh, vzťahov EU-USA, pretože vieme, že eh, viaceré neistoty sa týkajú Airbusu a Boeingu, čiže ako bude komisia znižovať eskaláciu týchto obchodných nezhôd. Hovorili ste 5 minút 30 E, miesto troch minút. Takže ak e, všetci koordinátori budú hovoriť takto dlho, tak ostatní rečníci sa nedostanú k slovu. V mene SAD pani Fan Brempt. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, myslím si, že toľko ľudí sa prihlásilo k slovu, to znamená, že počas najbližších 5 rokov to bude aktívny výbor. Budem hovoriť 3 minúty, mm, takže moje otázky sa budú týkať najmä Mercosur a ostatní kolegovia mojej skupiny sa vyjadria k detailov, lebo Mercosur je dôležitý e, a takisto e, je spochybňovaný viacerými mimovládnymi organizáciami a partnermi a my ako parlament tiež máme povinnosť e, sa zaoberať týmito otázkami. No a prvá otázka je politického charakteru. Na jednej strane je tu dobrá práca e, na dohode Mercosur, e, príklad e, klímy, pozastaviť odlesňovanie, zníženie emisí CO2 o 30 dodržiavanie Parížskej dohody. Na druhej strane vidíme dnešnú prax Ehm, takže vidíme odlesňovanie, vidíme eh, nedostatok iniciatívy v environmentálnej politike a to je moja prvá politická otázka. Akým spôsobom komisia zabezpečí, aby dohoda Mercosur mm, eh, ako jednoducho môžeme zabezpečiť, že to nebude len verejná záležitosť, ale eh, bude to predmetom ďalších predratifikačných záväzkov. A to je prvá otázka. A v súvislosti s tým, už to bolo spomenuté, je skutočnosť, že ako možno zabezpečiť, že kapitola e, TSD naozaj bude presaditeľná. Spomenuli ste e, mechanizmus e, urovnávania sporov. Špecifická otázka, pretože je to veľmi nejasné, či to zahrania aj Eh, externú revíziu nezávislým panelom expertov eh, o eh, paneli TSD a ak tí experti vydajú negatívnu správu, aké nástroje a aké sankčné mechanizmy budeme mať k dispozícii, aby sme zmenili negatívne správanie našich obchodných partnerov v tom čase a presaditeľnosť kapitoly, kapitoly TSD, ako sa líši od Eh, predchádzajúcich obchodných dohôd a úzko s tým súvisí. Na technickom zasadnutí eh, s hlavným rokovateľom eh, sa spomenul spomenulo to červené tlačidlo. Tiež to súvisí s kapitolou TSD a keby sme zrušili toto, tak keby sme využili tento e, gombík, tak môžeme zrušiť obchodnú dohodu. Potom e, minulý týždeň sme zvolili novú predsedničku komisie, ktorá e, sa veľmi jasne vyjadrila ku klíme v domácej oblasti, ale aj v súvislosti s obchodom a spomenula skutočnosť, že je za Eh, uhlíkovú eh, daň. Takže aký je váš komentár k tomuto? Ďakujem, presne 3 minúty. V mene eh, Renew Europe pani Carlsbrough. Ďakujem a ja začnem všeobecnými otázkami a potom kolegovia zo skupiny Renew budú pokračovať s podrobnejšími otázkami. Ako všetci vieme, obchod je motor pre rast a prosperitu. Za uplynulé roky sme zaznamenali trend, kedy naši občania tiež očakávajú medzinárodné obchodné dohody, aby prispeli k dosahovaniu e, e, cieľov udržateľného rozvoja, ako aj našich ambícií, čo sa týka boja proti klimatickým zmenám. Podľa vášho názoru, ako by sme mali postupovať, aby sme najlepšie zakomponovali tieto ambície do našich obchodných dohôd teraz a v budúcnosti? Eh, môžu eh, medzinárodné obchodné dohody slúžiť ako nástroje pre eh, udržateľný rozvoj ekonomicky, sociálne a ekologicky a zároveň bojovať proti klimatickým zmenám a podporovať rast a prosperitu. Ako podľa vášho názoru dohoda s Mercosurom zohľadní tieto požiadavky, ak by sme e, neuzavrali dohodu s týmito krajinami. Existuje alternatíva, e, e, nemať dohodu a myslím si, že túto otázku si musíme položiť, či je lepšie pre udržateľný rozvoj nemať dohodu. To je dôležitá otázka. A tiež by ma zaujímalo, keby ste sa podelili o praktické príklady, ako obchodné dohody Eh, napríklad Mercosur, ale aj najnovšia obchodná dohoda, eh, akým spôsobom európske eh, spoločnosti a podnikatelia, aké im tieto dohody budú dávať prínosy. Takže počítame s prínosom pre vznik pracovných miest v našich krajinách a, takže mohli by ste sa podeliť o konkrétne fakty, e, prípadne čísla k tomuto. Toto je dôležitý aspekt, ktorý by sme mali ešte viac zdôrazniť, keď hovoríme o obchode. Ďakujem. Thank you. Um... Ďakujem v mene zelených EFA pani Hautala. Ďakujem veľmi pekne. Mimochodom, ja by som uh, uh, uh, E, navrhovala princíp e, obchodovania e, s emisiami. Kto presiahne rečnícky čas, tak bude musieť zaplatiť viac. Takže my naozaj oceňujeme váš Trade for All Blue Trade a obávam sa, že váš E, následník bude musieť e, zmeniť ten výrok na e, robte obchod a nie vojnu, ak bude pokračovať súčasný trend. Ale musíme chápať, že sme sa dostali na určitú kryžovatku, kde mm, a, musíme chápať, že sú tu presaditeľné požiadavky, pokiaľ ide o prácu a environmentálnu ochranu Eh, pri ochrane pralesov eh, voči eh, vykoristovaniu detí a tak ďalej. Myslím si, že sa tu črtajú zaujímavé príležitosti a mali by sme zvoliť povinný systém due diligence pre obce, ktoré spôsobujú problémy mimo EÚ ale myslím si, že nadišiel čas a zaujímalo by ma od vás, či by ste boli e, za takýto povinný princíp pre regulovanie e, globálnych hodnotových reťazcov z hľadiska transparentnosti e, a zodpovednosti. Teraz k obchodným dohodám ten prípad Vietnam, tam to lepšie poznám, lebo som bola E, spravodajkyňou FLECT je vynikajúci nástroj. Dúfam, že ďalšia komisia bude e, pokračovať v tomto nástroji, ale včera som dostala odpoveď od e, prezidenta Tuska ohľadom našich obáv, čo sa týka ľudských práv pri dohode s voľným, o voľnom obchode s Vietnamom. A chcela by som položiť otázky, čo som už položila. Ako zabezpečiť, aby vietnamské orgány pred ratifikáciou implementovať, či budú implementovať všetko, k čomu sa zaviazali. Chcem sa opýtať na zákon o e, kybernetickej bezpečnosti, ktorý nasleduje čínsky model a musíme byť, byť obozretní, pretože tým utrpia európske e, podniky, lebo ak je tam požiadavka lokalizácie údajov, nie som si istá, či mm, európske spoločnosti sa na to budú chcieť spoľahnúť. A potom 15 sekúnd o Mercosure a potom bude pokračovať pani Gavaciny. Ak 600 e, vedcov a 300 e, e, domorodých obyvateľov vyjadrili obavy, nemyslíte si, že by sme mali niečo urobiť o presaditeľnosti, ne, urobiť niečo s presaditeľnosťou cieľov udržateľného rozvoja? Pán Buchajt pre IAD. Ja mám otázku k globálnej konkurencieschopnosti. Európska e, únia tu e, e, zaujíma úlohu morálneho, podporálneho, morálneho, morálne podporujúceho partnera a k prvej otázke, nemyslíte si, že silnejší dôraz výlučne na obchod a ekonomiku pri krajinách ako napríklad Čína vo viacerých prípadoch e, e, robí Čínu a iné krajiny atraktívnejším partnermi ako Európska únia. Aké opatrenia chcete urobiť, aby ste posilnili e, konkurencieschopnosť Európskej únie k pesticídom na základe práce výboru PEST? E, treba sa e, opýtať, e, nakoľko sa dá zabrániť dovozu ilegálnymi, teda ilegálne kontrolovanými látkami dovozu ilegálne upravovaných rastlín do Európskej únie potom e, e, otázky z e, zahraničia, či toto bude v kompetencii EÚ, alebo či to bude súvisieť s znižovaním kompetencií členských štátov. Ďakujem teraz v mene EKR pán Buržoa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka, vážené kolegyne a kolegovia. Ja by som chcel povedať, že určite minimálne v časoch rastúceho protekcionizmu voľný a spravodlivý obchod je mimoriadne dôležitý, ako ste povedali aj vy, z geopolitických dôvodov, z dôvodov e, podpory mieru, vzhľadom k tomu, že sa tu stále vynárajú nové obchodné spory, e, z hľadiska rastu, E, Flámsko, to je krajina, z ktorej pochádzam ja, e, závisí do veľkej miery od exportu a takisto ide o export našich štandardov, našich noriem a o to, aby sme ich zapracovali do týchto e, obchodných dohod. A konkrétne pre Spojené štáty, tam mám jednu otázku a dúfam, že sa vám podarilo dospieť k nejakému prielomu. Ja sa chcem spýtať, či by ste konkrétne mohli povedať, či došlo k dohode o teda k tej obmedzenej dohode o priemyselnom tovare. Ehm, myslíte, že minimálne v rámci VTO ten odvolací orgán Applet Body bude znovu zastavený a e, bude fungovať? A čo sa týka Mercosuru, e, tam je to určite veľmi, veľmi dôležitá dohoda, veľmi dôležitý e, trh, takže tam blahoželám k prielomu po 20 rokoch. Myslím si, že mm, sme to videli už aj pri Kanade, Mercosur bude znamenať impuls pre rast a tvorbu pracovných miest ehm, v Európskej únii pre naše firmy. A ďalšia vec, ktorá je dôležitá a ktorú by som chcel zdôrazniť v rámci Brexitu, da pokiaľ dôjde k tvrdému Brexitu, tak by bolo e, dobré, aby sme našli nové, jednoducho prístupné odbytové trhy, odbytická, teda pre Flámsko tvrdý Brexit by znamenal stratu vo výške 2,6 nášho HDP a 28 e, tisíc pracovných miest. Pokiaľ ide o polnohospodárstvo um, a 1% maximálny dovoz v prípade mesa, e, toto, tu, tu mám takú skúsenosť, že pre našu krajinu, kde máme kvótu e, v rámci CETA, tak u nás je to 0,01% z našej e, spotreby. Toto je vlastne dovozové meso. A moja otázka je, či sa očakáva, že pri Mercosure e, tá kvóta 1%, no to asi nebude e, dosiahnuté, čiže to je akoby nejaké maximum, že? To je moja otázka. Po, po ďalšie, povaha e, tejto dohody alebo mm, dohoda o pridružení. Je to teraz zmiešaná dohoda. Ja sa obávam, že tým e, sa vytvoria nové problémy, pretože sme tu mali správu o Singapúre, kde sa povedalo, že od 1985. E, tam je dohoda, ale a vlastne výlučnú, výlučnú právomoc v tejto oblasti má Európska únia, ale tamto tiež bola zmiešaná dohoda a nebolo to veľmi e, prínosné. Thank you. Uh, and... Ďakujem teraz e, v mene GUE NGL pán Helmut Scholz. Ďakujem a, e, a pán predseda a a niekoľko pripomienok z mojej strany. Pretože v minulosti sme už veľa pracovali na otázkach spojených s vyrovnaným a spravodlivým obchodom. To sa týka e, obchodnej stratégie, ktorá sa nás týka všetkých. Dnes sme konfrontovaní s novými dohodami Mercosur, e, Vietnam a tak ďalej. A teda mm, stoja pred nami veľké výzvy e, vyváženého, spravodlivého a bezpečného obchodu, keď hovoríme o obchode s EÚ s tretimi krajinami, hovoríme aj o spotrebe a ako ste už povedali, e, s krajinami Mercosuru sme začali rokovať pred 20 rokmi a vtedy sa ešte nehovorilo toľko o klimatických zmenách. Takže otázka je vzhľadom na tieto nové rokovania, sme skutočne schopní e, vyrokovať takéto E, e, takéto veľké dohody, lebo tu nejde len o klimatické zmeny, ale aj o spôsob výroby e, e, výrobkov. Treba samozrejme brať do úvahy aj spotrebiteľov, ako to urobiť. A z toho potom vyplýva ďalšia otázka. Či už ide o Vietnam alebo o Mercosur, je tu 17 cieľov e, udržateľného rozvoja OSN a to sú horizontálne, transverzálne ciele. A teraz budem konkrétnejšia. Ako garantovať, aby dohoda e, s Mercosurom neohrozila európsku potravinovú bezpečnosť, pretože ani Argentína, ani kraj, iné krajiny Mercosuru nemusia meniť svoju vlastnú legislatívu. Ako ste povedali, sú isté nástroje, ktoré môžeme použiť pri týchto dohodách. Výhodné tarify pre eh, Mercosur až do výšky 4 miliardy eur, ale paralelne eh, ten text dohody hovorí o obmedzení eh, vlastne týchto kontingentov tarif, tarif a tarif na kontingenty dovozu soje. A ako taký to bude mať dopad na krajiny ako Argentína, kde e, vlastne národný dlh sa zdvojnásobil za poslednú krízu. A ešte ďalšia otázka k Mercosuru. E, konzultačné skupiny. My vieme, aká je politická realita v Brazílii, ale Myslíte si skutočne, že v tejto skupine, v tejto konzultačnej skupine budú zástupcovia e, domorodcov, indiánov, spoločnosti LGBTI, odborári? Oni by tam mali byť zastúpení nezávisle a tento proces by mal prebiehať nezávisle a mal by zohľadňovať e, realitu v teréne pre všetky tieto skupiny. Ako garantovať, aby tieto skupiny naozaj e, a, a, pracovali v prospech všetkých občanov. Ďakujem. A posledné e, vystúpenie. Pán... Ďakujem, pani. Pán predseda, ďakujem pani komisárke za to, že dnes medzi nás prišla aby sme riešili niektoré veľké výzvy. Ďakujem vám rovnako za vašu prácu za posledné roky. Mám otázku, ktorá sa týka dohody s Mercosurom. Budem stručný a dúfam, že dostanem odpoveď na svoje otázky. Geografické indikácie, to je prvá vec. Kapital, kapitola o intelektuálnom vlastníctve. Ja viem, že ešte to nie je celé rozpracované, ale bude čoskoro. A ja by som sa chcel spýtať, či bude možné vyriešiť otázky napríklad geografických označení všetkých krajín Mercosuru na výrobkoch. Po druhé, administratíva prezidenta Bolsonára sa rozhodla, že umožní e, používanie okolo 500 druhov veľmi nebezpečných druhov pesticídov. A my predsa máme kapitolu o fitosanitárnej oblasti. A ako chceme zabezpečiť, aby tie výrobky alebo tie produkty, ktoré budú vypestované v Brazílii, zodpovedali našim sanitárnym normám? A posledná otázka. A čo sa deje, čo sa udeje, E, medzi dohodou s Mercosurom a s dohodou, ktorú máme s juhovýchodnou Áziou. A táto záchranná klauzula, ktorá je obsiahnutá v dohode, tam by som chcel vedieť, ako bude možné vyžiadať aktiváciu tejto záchrannej klauzuly. To treba, či to treba urobiť rýchlo, alebo či bude potrebný e, potrebná celá tá procedúra, tak ako sme to videli v prípade ríže v Ázii, vzhľadom na opatrenia e, podpory investícií. E, je tu veľký e, potenciálny dopad tejto dohody. Ďakujem. A teraz navrhujem, aby ste dali teraz možnosť pani komisárke, aby odpovedala na prvé kolo otázok a potom budeme mať ešte... De- Máme tu ďalších 15 ďalších žiadostí o slovo. Prosím vás, buďte veľmi struční. A pani komisárka, dávam vám slovo na prvé odpovede. Ďakujem, vážení páni poslanci, dámy poslankyne. Odpoviem, pán Hamsen, vy ste položili otázku malé stredné podniky a Mercosur. To je veľmi špecifická záležitosť a to sa týka všetkých posledných dohôd. Máme špeciálnu sekciu, kde sa zavezujeme e, zjednodušiť život, prístup k trhom e, malým a stredným podnikom, tak aby sme uľahčili život týmto podnikom, pretože oni sú tou nosnou silou našej ekonómie. A samozrejme treba spolupracovať s obchodnými komorami a s rozličnými výbormi v celej Európskej únii a treba zdieľať tieto informácie. My musíme robiť všetko preto, aby sme s malými a strednými spodnikmi mohli pracovať. Pokiaľ ide o ten červený, červené tlačidlo a o kontingenty a o teda záchranné klauzuly, tak ako aj v iných obchodných dohodách, aj tu máme isté tarifné kontingenty a keď sa dosiahne plaf, e, keď sa dosiahne strop, tak sa prestane k exportov. Ale samozrejme treba ísť do terénu, pozrieť sa, aká je situácia medzi poľnohospodármi, e, exportérmi. E, možno, že tam majú nejaké prebytky, ktoré nie sú ošetrené, ale na to máme tiež procedúry, môžeme konať a môžeme potom riadiť dôsledky. Samozrejme, že treba zistiť a overiť, a treba disponovať skutočne solidnými dôkazmi a potom, keď toto všetko sa splní, môžeme aktivovať príslušné opatrenia. Ale toto červené tlačidlo sa týka dovozu, e, e, dovozu statkov. E, čin a, a, a e, mor ošípaných. Samozrejme, to je znepokojujúce. My sme v kontakte s čínskymi orgánmi a pokiaľ ide o obchodnú dohodu s Čínou, tak my máme e, my sme v kontakte, aby sme urýchlili cez certifikačný proces pre rozličné členské štáty tak, aby sa otvorili možnosti vzájomného obchodu. Poľnohospodárstvo údaje za minulý rok. Poľnohospodársky export za minulý rok e, bol rekordný 2,2 miliardy eur do Čína, USA, Japonsko, Kanada sú našimi hlavnými trhmi. Takže toto, my sme e, hlavnými e, exportérmi z poľnohospodárskych výrobkov. Pokiaľ ide o organizm, organizácie v rámci o medzinárodné VTO, tak máme tam v Ženeve e, svojich zástupcov, ktorí hľadajú riešenia s Kanadou, diskutujú s inými členmi a ak to nepôjde spoločne, tak môžeme hľadať dočasné riešenia na bilaterálnej úrovni. E, my chceme vytvoriť také niečo, čo sa volá zrkadlo a chceme vlastne e, vybrať spomedzi e, niektorých skupín rozhodcov, možno že nejakých penzionovaných sudcov, tak aby sme našli vhodné priebežné dočasné riešenia. Medzi tým budeme bdieť nad tým, aby tieto odvolacie orgány mohli pokračovať v činnosti, aby nezastavili svoju činnosť Takto budeme môcť naďalej pokračovať v našej práci na tejto báze a samozrejme budeme pokračovať v rokovaniach z USA. A budem úprimná, doteraz e, nemáme výsledky žiadne, bolo to zbytočné doteraz. Ďalej tu bola otázka o e, uhlíkovej dani na hraniciach my máme v mojej krajine už 10 ročia uhlíkovú daň, takže ja som za takéto metódy, ale na európskej úrovni je potrebné, aby všetko toto sa robilo bez diskriminácie. To znamená, že to, ja toto veľmi oceňujem, ale myslím si, že to neprináleží tomuto výboru. Samozrejme, treba dbať o to, aby tu nebolo diskriminácie, ale budúca komisia podľa mňa bude veľmi rýchlo e, využije všetky svoje zdroje na to, aby našla vhodné riešenie tejto situácie, pretože nezabúdajme na to, že v tých obchodných e, perspektívach nemôžeme zabúdať na nediskrimináciu. Obchodná e, deforestácia Amazónie E, obchodná dohoda nemôže vyriešiť otázky udržateľného rozvoja a deforestácie, ale je to veľmi dôležitá otázka, pretože prostredníctvom týchto obchodných dohôd e, tam, tam sa odvolávame na e, parížské environmentálne dohody na povinnosť opätovne vysádzať vykočované lesy v Amazónii a samozrejme, že sú tu aj právne isté povinnosti, ktoré tá, takáto dohoda nastoľuje. Ja vám nemôžem uviesť konkrétne údaje, ale do konca tohto roku e, vám predstavíme dopadovú štúdiu o udržateľnosti tejto zmluvy a vy potom budete môcť prijať rozhodnutie o tejto dohode Mercosur. To bude vysvetlená dohoda. A potom tu máme samozrejme v Európskej únii právne záväznú legislatívu, napríklad pokiaľ ide o e, pravidlá e, transportu zvierat, ktoré sú určené na porážku. My tu máme mnoho otázok, pokiaľ ide o aplikáciu legislatívy, aby sme naše ciele dosiahli. Nie je tu väčšina, ktorá je za sankcie, pretože sankcie sú zaujímavé na prvý pohľad, ale je veľmi ťažké, aby v praxi naozaj fungovali. Máme veľa E, Pri kladov, keď nefungovali. E, na európskej úrovni sa diskutuje, my sme v kontakte s občianskou spoločnosťou, s vládami, ktorých sa to týka. Vytvorili sme panel, či už pokiaľ ide o Južnú Kóreu, pokiaľ ide o pracovné trhy. Samozrejme, to bolo zverejnené, tieto správy. A pokiaľ ide o reputáciu tých krajín v oblasti obchodnej, Samozrejme, že je dôležité, aby aplikovali pravidlá. Samozrejme, v týchto tretich krajinách e, je možné používať aj iné nástroje, tak aby sa o týchto otázkach rokovalo pozitívne. A ja si myslím, myslím tým najmä na Amazóniu. Ak my jednoducho sa prestaneme angažovať v prospech týchto krajín, čo sa stane? Nebolo by zaujímavejšie e, prijať právne záväzný text s konkrétnymi záväzkami tak, aby sme E, zachránili napríklad amazonský prales a udržali e, udržateľný rozvoj, každá krajina by si mala e, vlastne vybrať svoj spôsob a my vlastne do tých právne záväzných textoch vkladáme tie záväzky. Samozrejme môže dôjsť aj k najhoršiemu so scenárov a síce k pozastaveniu platnosti takýchto obchodných zmluv, ale máme tu aj isté možnosti navyšovania tlaku napríklad na Južnú Kóreu a dúfam, že to bude fungovať aj v iných oblastiach s inými dohodami. Obchodné dohody môžu viesť k dobrým veciam, pani Popko, najmä pokiaľ ide o pracovný trh, o ratifikáciu e, medzinárodných konvencií, aby sme dodržiavali sľuby, ale nemáme žiadne garancie. My nemôžeme vykonávať úlohu policajta v tretich krajinách. To je vitálna úloha, ktorá súvisí s rozvojovou pomocou, diplomáciou, ekonómiou a tak ďalej. My predstavujeme obrovský trh, takže všetky krajiny chcú s nami rokovať. My sme pripravení angažovať sa a prijať také záväzky, ktoré e, iné strany by nikdy neprijali, ako Kanada, Japonsko, tam posledné dohody a posledné obchodné dohody vlastne e, tam otvorili isté možnosti v súvislosti s Japonskom a to vytvára pracovné miesta v Európe. Dobre, pani Hautala, vaša otázka. Vy viete, čomu ja dávam prednosť, pokiaľ ide o usilovnosť. Vždy treba robiť čo najviac, ale toto je veľmi široká otázka a presahuje rámec obchodných dohôd. Možno, že túto otázku môžete eh, položiť inej komisárke alebo komisárovi, ktorý má E, nahradí. Pokiaľ ide o Vietnam, áno, máme tam veľké znepokojenie, pokiaľ ide o niektorých ľudí, ale pokiaľ ide o digitálnu legislatívu, ja som bola na, na schôdzi na vysokej úrovni v Hanoji a Hanoj sa veľmi e, v tom usiluje. My sme zrevidovali texty, skutočne sme to diskutovali, až kým sme to neprijali a snažili sme sa o konštruktívny dialog pesticídy. Bohužiaľ, e, E, mysleli ste tie e, pesticídy, ktoré sú zakázané v EÚ. Áno, tie sú aj naďalej zakázané. Ako je to možné overovať? Je to potrebné overovať permanentne v členských štátov cez príslušných operátorov a treba garantovať, že e, tam nie sú tie pesticídy, ktoré nie sú povolené. Ak nie sú garancie, tak my môžeme import týchto vecí zakázať alebo odmietnúť členské štáty sú jednotné, pokiaľ ide o e, obchodnú politiku, pokiaľ ide o posledný čas. Viete, že tu máme rozsudok Európskeho súdneho dvora, ktorý hovorí, že e, obchodné dohody e, sa schváľujú e, kvalifikovanou väčšinou e, Európskeho parlamentu a členských štátov a kapitola 10 musí byť schválená všetkými par parlamentmi EÚ. A Dohoda Mercosur to je zmiešaná správa, pretože je súčasťou e, dohody o širšom partnerstve, takže bude schváľované aj v národných parlamentoch, aj v Európskom parlamente a ja dúfam, že bude schválený, keď sa o tom bude rokovať. Ďalšia otázka. Brexit. Teraz mám isté e, istú rezervu. Nebudem sa vyjadrovať, pretože sme sa dozvedeli, že práve bol menovaný nový premiér Boris Johnson pokiaľ ide o Mercosur, tak to je, ako som povedala, zmiešaná dohoda. Kvóta je veľmi obmedzená a veľmi tesne. A Kanadiania celkom správne využili celkom malú čas ich kvóty, pretože oni nemôžu reagovať na európske požiadavky, napríklad pokiaľ ide o e, hovedzie meso bez hormónov legislatíva bezpeč- e, bezpečnosť potravín, tá sa v Európe nebude meniť a pokiaľ ide o Argentínu a iné krajiny, tak tam už boli vykonané isté výpočty a e, vlastne tie e, kontingenty tarifárne budú nahradené inými dohodami a inými aktivitami. Pani Begin, Mercosur a E, kapitola e, intelektuálne vlastníctvo. To je veľmi technická oblasť a my musíme mať istotu, že každý bude pracovať s rovnakými číslami. A keď sa viac o tom dozvieme, budeme vás hneď ako prvých informovať. Pesticídy, ja už som povedala nie. Z, e, klauzula pre Kambodžu je napríklad úplne nezávislá od Kambodže. Oni jednoducho dosiahli strop, my sme aktivovali červené tlačidlo, a potom sme to vyšetrovali a zistili sme a potom sme zaktivovali záchrannú klauzulu, ale to je úplne nezávislé od otázok spojených s Merkokurom. Máme pred sebou ešte 25 minút a 15 rečníkov na zozname, čiže ak by každý z vás mohol hovoriť, ja neviem, len minútu 30, tak dáme na konci ešte stále komisárke šancu odpovedať v 2,5 minútach. Takže pani Deri za EPP. Ďakujem veľmi pekne. Ja len jedna pripomienka týkajúca sa dohody s Vietnamom. Blahoželám, pani komisárka. Myslím si, že je to dobrý, rozumný kompromis, ktorý vytvára príležitosti pre naše malé a stredne veľké firmy a vytvára možnosť, aby priemysel zostal v Európe. Tie kolegyňa a kolegova, ktorí vyjadrili obavy, tým chcem povedať, že už sa o tom hovorilo, nevyriešime týmto všetky problémy, ale máme dobrú šancu vytvoriť permanentnú platformu e, na dialog s vietnamskými orgánmi. A druhá vec, druhá pripomienka sa týka dohody s Mercosurom. Samozrejme sme ešte len na začiatku hodnotenia tejto dohody. K polnohospodárstvu spomeniem tri produkty, e, bioetanol, med a vykostené kuracie meso. Toto sú tri no, dôležité záležitosti. Ak bude vytvorená takáto ak bude vytvorený takýto rámec na podporu, ktorý uvedol už komisár Hogan, tak eh, by sme mohli podporiť týchto farmárov, ktorí eh, vyrábajú tieto, produkty, tieto konkrétne produkty a tí, ktorí utrpia v dôsledku tejto dohody, by mohli dostať určitú kompenzáciu eh, svojich strát. Ďakujem. Ďakujem ja vám, pán Varborn. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pani komisárke Malmström za vystúpenie aj odpovede. V prvom rade vám samozrejme musím poblahoželať k prelomovej dohode s krajinami Mercosuru. Keď e, hľadím na súčasné, veľmi zvláštne obchodné vzťahy medzi EÚ a USA, kde e, je to veľmi naozaj čudné, tak táto dohoda o voľnom obchode s Mercosurom je o to dôležitejšia. E, stupne obchodná výmena a prosperita na oboch stranách Atlantiku. Tým som si úplne istý, ale e, chcem hovoriť o tom, ako dohody v voľnom obchode môžu viesť k prospechu pre malé a stredne veľké firmy. Ja si myslím, že máme potenciál na využitie pravidel o pôvode v rámci týchto dohôd o voľnom obchode tak, aby sme podporili malé a stredne veľké firmy. Moja otázka sa teda týka toho, čo komisia robí, aby E, malým a stredne veľkým firmám uľahčila e, tieto možnosti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Regimenty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem aj pani komisárk. Chcem využiť e, vašu prítomnosť na to, aby som vyjadrila svoje obavy z dohody s Mercosurom. Ja som si vypočula to, čo povedala Sandra Gajana a musím povedať, že je to veľmi citlivá záležitosť. Hľadá sa tu rovnováha medzi ofenzívnosťou a defenzívnosťou v tejto dohode. Je tu snaha nepodliezať štandardy, na ktorých sme sa dohodli ako na minimálnych a um, veľmi významným problémom pre Taliansko stále zostáva meso, cukor a ríža. Prečo um, musíme robiť e, posúdenie vplyvov pre každú krajinu a posúdenie situácie po Brexite, ale um, nemáme následné kroky. My potrebujeme zaviesť e, fitosanitárne opatrenia a uh, opatrenia týkajúce sa pravidel pôvode, tak, aby to nemalo negatívny vplyv na Európske občana. A potom je tu ďalšia znepokojujúca záležitosť, prípadné šírenie nových chorôb alebo parazitov z Južnej Ameriky, ktoré by sa mohli rozšíriť v Európe. Toto je ďalší e, problém. Nastavili ste nejaké opatrenia obozretnosti, nejaké zábezpeky, alebo pardon, poistky, pretože toto by mohlo viesť k škodám vo výške miliardovej. Ďakujem veľmi pekne, pani Laluk. Dobrý deň, ďakujem vám za vaše vystúpenie. Povedali ste, že nie je možné e, dávať políciu všade a e, aby sme sledovali všetky klauzuly a máte pravdu a rovnako ste povedali, že krajiny sú pripravené prijať veľké záväzky, e, pokiaľ ide o uzavretie dohody s Európskou úniou. A ako si myslíte, že tieto dve E, prvky, alebo ja si kladiem otázku, ako je možné, že chceme ratifikovať niektoré otázky a prečo nevyvíjame tlak na niektoré krajiny, ako napríklad na Vietnam, aby sa zaviazali najmä pokiaľ ide o sociálne otázky, pretože skutočne nemôž- my potrebujeme policajta v tejto krajine všade, keď chceme zistiť, či jednotlivé klauzuly sú rešpektované. Pokiaľ ide o Vietnam, prečo nemôžeme žiadať napríklad oslobodenie niektorých politických väzňov, prečo nepožiadať o ratifikáciu základných dohovorov e, VTO a revíziu e, toho najproblematickejšieho zákonu alebo zákonov. Takže uvedomujeme si, že toto je veľmi dôležitý trh a zároveň si treba uvedomiť, že to je istý vzťah medzi hodnotami a medzinárodným obchodom, teda že cez E, medzinárodný obchod Európa, Európa exportuje aj svoje hodnoty a my by sme mali ukázať, kto sme. A ja si myslím, že na túto otázku, ktorá sa týka týchto vecí, ste e, veľmi rýchlo odpovedali, respektíve ste ju zmietli zo stola. Ako možno e, bdieť a dozerať na tie krajiny, ktoré s nami rokujú a majú pomerne ľahkú situáciu vzhľadom na ich ekonomickú a politickú situáciu. Ďakujem. Ďakujem, pán Schuster. Ja, vielen Dank, vielen Dank, äh, Frau Malmström, für Ihre Ausführung. Ďakujem, pani Malmström. Chcem sa zamerať na diskusie so Spojenými štátmi v prvom rade. Äh, nemyslel som to celkom vážne. Äh, pán minister Altmaier kládol určité požiadavky, ale asi to nie je tak dohodnuté, že mm, kompetencie komisie EÚ e, boli zmenené a teraz vedú e, rokovania národní ministri, ale čo pokladám za serióznejšie je e, rozsiahla dohoda z, z USA nie je možná, pretože ne, nepristúpia k dohode s, s Japonskom. Znamená to naopak, že v tých e, dohodách vôbec nebudú kapitoly o mm, udržateľnom rozvoji, keď ide o plyn. Myslím si, že tam by to malo byť zahrnuté. Potom druhá vec, keby ste mohli presne vysvetliť, aký je stav, pretože povedali ste, že predovšetkým e, e, pán Juncker v podstate toto spustil, ale doteraz neboli rokovania o to jadro, pretože Spojené štáty hovoria, že chcú rokovať aj o e, polnohospodárských výrobkoch, že e, my hovoríme, že to nechceme. Takže tie e, diskusie sú posastavané, Čo to znamená? Tá stratégia tým zlyhala, pretože na jednej strane máme e, clá na e, vozidla, ale potom tie s, ilegálne e, e, sankčné clá na e, hliník, e, tak tie naďalej platia. Čiže e, čo hovoríte na ochranné opatrenia, e, na posilnenie týchto opatrení, namiesto toho, že by ste vsádzali na diskusie, ktoré evidentne nenapredujú dopredu. Ďakujem. Pán Kelly. Ďakujem. Ja Pracujem v tomto výbore už 5 rokov a myslím si, že na základe mojich skúseností pani komisárka odvedla veľmi dobrú prácu v oblasti eh, obchodných dohod. Ja eh, poznám obchodu so, dohodu so Singapurom a ona eh, z toho, čo povedala o Mercosur napríklad pre mňa, to znamená veľké, veľké obavy pre mňa, teda aj mojich voličov. Achillovo peto je voľnospodárstvo je to troška možno ironické, že počúvame o všetkých tých dôkazov o tom, ako sú stínané e, dažďové pralesy, aby sa tam rozbehla priemyselná polnospodárska výroba my e, otvárame týmto produktom európske trhy v e, časoch, keď sú v Európskej únii ceny hovedzieho doslova na zemi a v mojej vlastnej krajine farmári zarábajú kvôli poklesu spotreby o 200 eur na hlavu dobytka menej. A k tomu všetkému musíme pripočítať ešte možný efekt Brexitu. Takže ja si myslím, že ča- načasovanie nemohlo byť horšie, takže ja len chcem, aby sa to aspoň zvážilo, zvážilo. A potom z hľadiska z ratifikácie. A každý členský štát bude musieť ratifikovať. Znamená to jednomyselnosť a jeden členský štát, ktorý neratifikuje, dokáže celý proces zastaviť? Ďakujem vám. Teraz pán Vaščekovský. Ďakujem pán predseda, ďakujem aj pani komisárke za vaše vystúpenie, za informácie. Ja sa chcem spýtať na Mercosur, mám dve otázky. Jedna, som troška zmetený, lebo hovoríme o dohode o voľnom obchode a o znižovaní cieľ, ale zároveň spomínate kvóty, TRQ v dohodách o voľnom obchode sú kvóty. To sa mi zdá trocha zvláštne, ale dobre, ak sú kvóty, tak sa chcem spýtať, ako tieto kvóty budú pridelované e, krajinám. Bude to na báze, kto prv príde, ten prv berie, alebo ako ich budeme pridelovať, rozdeľovať. A druhý problém, um, ak som to pochopil správne, vy ste pripustili, že nemáme prakticky žiadny nástroj na to, aby sme vynúcovali rešpektovanie našich eh, vynúcovanie našich európskych štandardov v týchto krajinách, pretože jediné, čo môžeme urobiť, je zničiť reputáciu Brazílie v Európe tým, že odhalíme prípadné nejaké neprístojnosti eh, v jej postupoch. To je jediné, čo máme, že? Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda, teraz pani Imakuláta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, želám príjemné popoludne, pani komisárka. Ďakujem za to, že ste prišli dnes podvečer sem k nám. Ja mám tri také otázky, ktoré sa budú venovať Mercosuru, reforme eh, VTO Spojeným štátom. Pokiaľ ide o Mercosur, tam chcem samozrejme poblahoželať k úspechu, ktorý bol dosiahnutý. je To veľmi dôležitá vec z hľadiska politického, geopolitického, strategického a prehľubovania vzťahov Európskej únie a Latinskej Ameriky, ale chcel by som tiež e, počuť e, viac informácií o niektorých aspektoch. Pokiaľ ide o udržateľný rozvoj, tam mi nie je celkom jasné, e, či v prípade nesplnenia tých rôznych podmienok, ktoré sú, tvrdíte, právne záväzné, čo podľa zmluvy by sa malo robiť, ak sa nesplňa tie podmienky, alebo ak jednoducho ako bude fungovať v tomto prípade to vynúcovanie, mechanizmus vynúcovania tých podmienok zahrnutých zmluv a to je, to je teda jedna vec. Dru, druhý aspekt, kde podľa môjho názoru, ktorý je dobre rozpracovaný, e, sú e, termíny, e, ktoré v celom tomto procese sú, pre, sú veľmi presne stanovené, ale ja som nikde nevidela potrebu spolupracovať na tom, aby sme zabezpečili, že tento obchod vzájomný obchod e, povedie k produkcii dostatočného množstva potravín pri zároveň nulovej, e, nulovom, nulovej likvidácii dažďových pralesov. Ako zabezpečiť prostredníctvom týchto obchodných e, dohod, obchodných doložiek túto požiadavku alebo túto podmienku. A ďalšia vec, ktorá sa týka účasti občianskej spoločnosti na, mechanizmus, na mechanizmoch kontroly zmluvy tu, sa chcem spýtať, ako tento mechanizmus bude defino, definovaný, lebo ja som mala možnosť hovoriť e, so zástupcami občianskej spoločnosti a e, s napríklad odbormi a e, počula som veľkú kritiku na e, tieto navrhované mechanizmy, čiže, na, mechanizmy, čiže ako navrhujete, aby sa do týchto rokovaní zapojila občianská spoločnosť e, so zahľadením toho, že teda jej samotní zásupcovia mi to kritizujú. Pokiaľ ide o polnospodárstvo, e, sú tu časti polnospodárstva, ktoré sa nepovažujú veľmi za citlivé, ale e, v skutočnosti v reále spôsobujú problémy, napríklad citrusové plody, kde to je predmetom viacerých obchodných dohôd a treba zohľadniť špecifikum tohto sektora, Eh, a jeho citlivosť predsa len pre určité oblasti. A táto situácia, tá sa ťaha už 3 roky, kedy vlastne nie, nie je dohoda. Ja by som chcela vedieť, či v posúdení vplyvov, ktorá bude publikovaná na jeseň, sa eh, zohľadnil aj kumulatívny efekt a to, ako eh, dohoda s Mercosurom ovplyvní tento sektor, veľmi citlivý sektor, teda pre nás, citrusových plodov. A E, potom mechanizmy tých bezpečnostných poistiek, ktoré možno spustiť, e, je ich možné e, spustiť aj preventívne. Teda my vieme, že sa objavili nejaké problémy v minulosti a možno sú znaky, že nejaká kríza sa začne črna, črtať, čiže je možné spustiť tento mechanizmus predbežne. ďalšie, my využívame rôzne mechanizmy obchodnej ochrany, ale chceme Eh, aby tým netrpeli zbytočne sektory, ktoré sú ohrozené. Dajme tomu, sektor je ohrozený, eh, dajme tomu, pred, predpokladanými dovozmi, tak eh, tu možno očakávať, dajme tomu, zníženie produkcie alebo zníženie ziskov a kto bude znášať vlastne, dajme tomu, prípadné náklady na vyšetrovanie nejakých nedostatkov, ktoré sa môžu premietnúť do, do, do zníženia výroby, dajme tomu, v nejakých sektoroch. No a potom E, v prípade e, opatrení fitosanitárnej povahy členské štáty majú pod palcom mechanizmy v tejto oblasti, mechanizmy kontroly a um, jediná páka na vynúcovanie um, týchto pravidel u našich obchodných partnerov je pozastavenie dovozov, alebo máme aj iné mechanizmy. No a teraz e, ďalšia vec. Um, pokiaľ ide o VTO a nomináciu, e, ako bude vyzerať ten mechanizmus nominácie členov do tohto odvolacieho orgánu. Ďakujem veľmi pekne. Pani, San, pani Anderson, pán Kavacini, pán Winkler, pán Kaňas, pani Rafaela a pán Butikofer sú, sú ešte na zozname, takže ako prvý má slovo Moro Sanchez. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, chcel by som tu privítať pani komisárku. Ja musím povedať, že pre mňa je toto akýsi návrat do budúcnosti. Ja som tu bol 10 rokov na tomto výbore a e, musím povedať, že e, to je pre mňa akoby e, také deja vu. Ja sa chcem venovať, venovať dohode s Mercosurom. Tu sú dva také piliere. Na jednej strane je tu určitý pilier spolupráce, na ktorom pracujeme už dlho a potom sú tu rôzne e, ostatné aspekty, ako napríklad ľudské práva alebo e, život, ochrana životného prostredia, to je veľmi dôležité pre Brazíliu, potom je tu otázka klimatických zmien, máme tu kal- kalendár ratifikácie členskými štátmi, to ste povedali, že je veľmi dôležitá záležitosť. A druhá otázka, e, pokiaľ ide o, člen, o Spojené štáty a Kubu, vzťahy s týmito krajinami, tu z, z 90. alebo v 90. rokoch sa eh, o tejto záležitosti riešilo, veľa riešilo, ale teraz eh, um, vlastne prezident Trump obnovil zákony, eh, ktoré obmedzujú obchod s Kubou. Ako sa to premietne do našich vzťahov s touto krajinou? Teda ako, aký dopad to bude mať na naše európske firmy? Ďakujem veľmi pekne, pani Anderson. Pani komisárka, ďakujem vám ja som chcela povedať, že váš prístup k Borisovi Johnsonovi v štýle, no však uvidíme, asi veľmi neuspokojí ľudí, ktorí v Severnom Írsku alebo v Írsku um, očakávajú, aký bude výsledok um, menovania Borisa Johnsona. Um, ako budeme rešpektovať demokratické prianie ľudí, ktorí hlasovali za zotrvanie. Čiže E, dajme tomu e, dohody v oblasti dohod o voľnom obchode e, to, aby sme sa vyhli vybudovaniu tvrdej hranice na Írskom ostrove v dôsledku tvrdého Brexitu. Ak totiž vylúčime tú technologick, ten, ten technologický aspekt, tak stále tu zostáva veľa nevyriešených problémov a Je, je potrebné, aby e, sírsky občania mohli, aby sa mohli rozhodnúť, či zostanú v EÚ, teda hovorím o Severnom Írsku, a to by sme mali presadzovať aj v tomto e, výbore a takisto by sme mali presadzovať hlasovanie za znovu zjednotenie Írska, ale z hľadiska transparentnosti, um, ako môže dáme tomu Európska únia e, vzniesť nejaké sankcie, obzvlášť sankcie v prípade porušenia e, cieľov udržateľného rozvoja. Myslím, že keď ste hovorili predtým, keď ste odpovedali, tak e, ste spomenuli, že niekto v rade sa ozval proti tomuto princípu a z hľadiska transparentnosti bolo dobre vedieť pre tento výbor, kto to bol. Pani Kavacíny. Ďakujem veľmi pekne e, pani komisárke Malmstrom za to, že tu s nami je. Ďakujem aj všetkým kolegyňam a kolegom za veľmi zaujímavé otázky a pripomienky. Ja súhlasím s vami, keď hovoríte, že obchodné dohody nevyriešia všetky problémy sveta, to je úplne jasné, ale ja si myslím, že by sme mohli byť ambicioznejší v niektorých e, aspektoch, lebo ako povedala kolegyňa, kolegovia, najmä zo strany sociálnych demokratov, väčšina partnerov s nami chce obchodovať a my máme obrovskú páku e, s nimi rokovať o podmienkach, ktoré môžu byť ambicioznejšie. A vy ste povedali, aj pani Galina spomenula napríklad v prípade Mercosuru, Parížský dohovor a princíp obozretnosti sú úzko prepojené, ale keď sme hovorili s brazilskými partnermi alebo poč- keď sme počúvali to, čo hovoria oficiálni predstaviteľe Brazílie, tak e, oni vlastne tvrdia, že sa im podarilo v rokovaniach obmedziť platnosť týchto princípov a ja neviem, či nie je ako si nejaká, nejaký nesúlad medzi tým, čo si obe strany myslia, že dosiahli Takže ak som to správne pochopila, vy ste povedali, že napríklad v prípade pesticíd, ak sa pesticídy používajú, dajme tomu v Brazílii, na určité produkty, e, tak by sme mali 100% zabezpečiť, aby sa zastavili na európskych hraniciach. Ako to zabezpečiť? E, ja myslím, teda to, otázka či sa to týka aj produktov, dajme tomu, ktoré pochádzajú z deforestovaných oblastí, z oblastí, kde bol zlikvidovaný e, prales, pretože ja napríklad E, nemecký minister vyhlásil, že žiadna soja, ktorá bola vypestovaná e, na oblastiach, ktoré pôvodne boli e, dažďovým pralesom, nevstúpi do Európskej únie v rámci importu. Je to pravda? Je to možné? Pretože podľa našich predpokladov alebo odhadov, tak vedcov ako iných ľudí, produkcia hovedzieho, alebo teda v prípade Európskej únie aut vzrastie, pretože bude viac importu, exportu týchto produktov. A ja E, sa chcem spýtať, ako je toto v súlade s našimi cieľmi, ku ktorým sme sa zaviazali v rámci, v rámci Parížskej dohody, do, Parížského dohovoru. Toto sú možno veľmi intenz, intenzívne oblasti. Tá zvýšenie produkcie mesa povedie k zvýšeniu produkcie CO2. Ako to je v súlade s našou dohodou, ku ktorej sme sa zaviazali v roku 2015? Ďakujem, pán Winkler. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. V prvom rade by som vám chcel poblahoželať a poďakovať za odvedenú prácu a to sa týka samozrejme aj e, pracovníkov DigiTrade, ktorí k tejto práci prispeli. Ja si myslím, že to sú veľmi dôležité, veľmi významné výsledky, ktoré prinesú prospech našim členským štátom, firmám a občanom a celej Európskej únii a tak ďalej. Ale chcem sa spýtať, pretože to je vlastne už 5 e, rokov dozadu, kedy ste sa chopili mandátu a e, stanovili ste stratégiu pre generálne riaditeľstvo obchod. E, bude nejaké zhodnotenie dosiahnutia týchto cieľov na záver vášho funkčného obdobia, ale moje osobné môj osobný názor a myslím, že VPP to je všeobecne e, príjmaný názor, že stratégia bola dobre nastavená, bola v záujme Európskej únie, ale skúsme posúdiť, či sa to aj podarilo naplniť. A potom Ehm, sa chcem venovať otázke presadzovania našich podmienok a týmto sa bude náš výbor určite zabrať. Ja som jeden z tých, ktorí ehm, napríklad v prípade doložiek o udržateľnosti, ehm, dodavateľský raťazec, due diligence, si domnieva, že toto, tomuto slúži nástroj na spoluprácu a, a budovanie angažovanosti, ale mohli by ste povedať, ako tie E, súbory faktu, prehľady faktov, fact sheets, e, hovoria o týchto nástrojoch, e, angažovania sa s tretími partnermi a ich príspevku. To sa týka aj kontaktov s občianskou, spoločnosťou. A potom tri veľmi stručné otázky. Máte nejaký harmonogram alebo aspoň možno nejaké prianie týkajúce sa Vietnamu eh, ohľadom toho, čo by sa malo diať v Európskom parlamente? Majú vaši pracovníci, vaše útvary nejakú predstavu o tom, ako to bude pokračovať. A posledná vec, Čína. My sme hovorili veľmi stručne o Číne. Čína, Čína je však e, prítomná vo všetkých našich diskusiách, <laughs> lebo to je jednoducho extrémne dôležitý partner. Takže v marci, myslím, bolo spoločné vyhlásenie. V EU sme Čínu nazvali systematickým rivalom. Neviem, či to bude mať nejaký vplyv. V uplynulých 4 mesiacoch ste pozorovali nejakú zmenu u e, našich čín, čínskych partnerov z hľadiska ich správania? Mali, môžeme dúfať v nejakú zmenu do roku 2020? Lebo mám pocit, že v tomto, v tomto roku ešte k tomu nedôjde. Ale možno v roku 2020 by mohlo z hľadiska rokovaní um, o investičnej podpore alebo ochrane, alebo minimálne ge- geografické označenia, že by sme mohli niečo očakávať. No, mám posledných troch rečníkov. E, pán Kaňas. Zatiaľ bez mikrofónu. Ja by som chcel hovoriť eh, menej ako minútu 30. Chcem poďakovať komisárke za jej prácu, za eh, úspech eh, jej <laughs> vedenia a vynikajúce výsledky. Ja si myslím, že to treba určite uznať, aj keď teraz nás čaká veľmi komplikovaný, veľmi komplikovaný proces zmeny stratégie v obchodnej oblasti a paradigmy v Európskej únii. Čiže je to náš jeden, je to jeden z našich vektorov pôsobenia v zahraničnej politike a zároveň e, najslabší, naj, najslabšia časť naše, toho našho reťazca, ale e, Mercosur je to, je to jeden veľký problém s e, princípom, teda je tu nedostatok transparentnosti, e, je tu určitá kritika, e, sú tu záujmy proti, Eh, voľnému obchodu a to vytvára určitý strach u našich občanov. A potom sú tu problémy, ktoré, eh, kde, kde musíme eh, vysvetľovať alebo obmedzovať tie negatívne dopady týchto dohôd, preto tu máme tie, tie poistné doložky a Skrátka to vytvára určitý strach v istých sektoroch, a teda hovorím špecificky o Španielsku, kde, si konkur- kde konkurujeme napríklad severoafrickým výrobcom kde to má veľký vplyv na našu produkciu a e, aj tu by sme potrebovali, aby zafungovali tie bezpečné poistné doložky. A ja sa chcem spýtať, ako možno zlepšiť e, tieto mechanizmy e, tých poistiek proti tým negatívnym dopadom zmluv. Ďakujem veľmi pekne pani Rafaela. Pani komisárka, ďakujem vám. Vy ste povedali, že bez VTO by obchod upadol do chaosu. A ja sa chcem spýtať, ak vieme dosiahnuť e, pozitívny výsledok z USA v bilaterálnom obchode, ako sa budeme môcť brániť proti prípadným jednostranným aktivitám administratívy USA. A e, dohoda s krajinami Mercosuru, e, aký to bude mať vplyv na e, zámorské územia, teda ja to zatiaľ ne, nechcem predbiehať, ale viem, že Zámorské územia eh, Holandska neboli konzultované v týchto rokovaniach, tú informáciu mám a chce, chce do, ste schopná garantovať alebo um, prislúbiť aspoň um, vykonanie špecifického posúdenia vplyvov na tieto zámorské regióny um, v dôsledku dohody s Mercosurom? Ďakujem veľmi pekne teraz pán Butikofer Vážená pani komisárka Malmström, ja chcem zopakovať otázku, ktorá už bola položená, týka sa zemepisných označení v Číne. Ste ochotná predvídať, či sa nám podarí uzavrieť dohodu pred koncom tohto roka? Dva, druhá otázka. V Trumpovej administratíve je čoraz viac hlasov, ktoré e, tvrdia, že sa treba odpojiť od Číny. Európske firmy e, však môžu E, utrpieť e, touto stratégiou oddelenia? Vytvárate nejakú protistratégiu? A tretia otázka, pokiaľ ide o jedno, pardon, <laughs> univerzálne stanovisko na strane USA, že USA nikdy nevstúpia do dohody o priemyselnom tovare bez e, zaradenia GAK. Ako optimisticky vidíte tieto rokovania? Vôbec. Môže sa to vôbec podariť? Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Teraz som ešte chcel položiť otázku aj ja, ale pán Venkler ju namiesto mňa položil sám, takže eh, to je jedna z mojich eh, obľúbených tém FTA s Vietnamom. Takže pani komisárka, dávam teraz priestor vám na reakciu, ja neviem, 5-10 minút, ako chcete. Um, ja som si písala na viac poznámok, takže uh, pán Görig, pani Görig, uh, uh, takže uh, e, odkosnené uh, uh, E. Myslíme si, že Mercosur by to nemal byť problém, čo sa týka medu, tak 45% všetkého, čo spotrebujeme, dovážame e, podľa predbežného odhadu dovoz e, z Mercosuru by nahranil, by nahranil dovoz z Číny, čiže by to nemalo taký dopad. A čo sa týka etanolu, to je priemyselný etanol, ktorý potrebujeme pokiaľ ide o podpornú sieň, e, o ktorej hovoril kolega Phil Hogan, e, myslím, že je e, v inej miestnosti, ale viem, že komisia pracuje na detailoch tohto návrhu a bude vám to samozrejme predložené, ako náhle to bude hotové. Čo sa týka pravidel pôvodu, vo väčšine prípadov v Mercosure pravidlá pôvodu sú európske, teda s ktorými je v súhľade Mercosur Čiže e, to sa týka malých a stredných podnikov a my sa snažíme e, ich založiť na európskom prístupe, e, aby sa to zrealizovalo, pretože to je kľúč k malým a stredným podnikom, aby nemali príliš veľkú výrobnú linku. Brexit, k tomu sa nevyjadrím, naozaj ešte potrebujeme mať jasno v tom, čo sa stane, e, tvrdý Brexit alebo soft Brexit, čo e, povie e, pánovi Barnierovi, pán premiér. Som si istý, že pán Barnier by rád prišiel o niekoľko týždňov a zodpovie otázky, aká bude aktuálna situácia. Pani Luxur, Vietnam. Prvá dohoda, ktorú Vietnam neratifikoval pred niekoľkými týždňami, to bolo na základe tlaku EÚ. Ďalšie dve, ktoré zostávajú, tak tam máme písomné záväzky zo strany vlády, e, pričom lehoty sú 2021-2022. E, tam mm, je, tá, je to spomenuté v liste, ktorý som ja e, a tam sa hovorí o tom negociačnom ratifikačnom procese. Ďalej je tu e, napríklad zákon o kybernetickej bezpečnosti a Mm, my sme adresovali list predsedničke Vietnamského parlamentu a ďalším predstaviteľom a naše zastúpenie v Hanoi sa skutočne veľmi snaží, aby e, sme mali výsledky v tejto legislatíve, ktorá vyvoláva mnoha otázok a to isté v prípade humanitárnej situácie. Pán Juncker aj pán Tusk sa na najvyššej úrovni týmito otázkami zaoberali. Takže my tu máme teda vlastne isté možnosti, ako tlačiť na týchto partnerov. On the, uh, pokiaľ ide o predbežné riešenia VTO, dočasné riešenia, ne, nemáme plán B, pretože uh, odvolací orgán vychádza z toho, že je tu druhá úroveň po prvom paneli a to podľa nášho názoru a vo väčšine ostatných krajín e, VTO dobre fungovalo. To je druhá úroveň, ktorá by sa mala použiť. E, tento orgán prestane fungovať 12. decembra, ak sa nič nestane. To je veľká škoda a my sa budeme naďalej zapájať bilaterálne a ďalšie krajiny tiež so Spojenými štátmi, aby odblokovali e, vymenovanie Eh, arbitrážnych sudcov, eh, eh, teda aby sa nenarušila integrita systému dvoch úrovní. Doteraz sa ešte neudial žiadny pohyb, preto viaceré krajiny rozhodli jednoducho odzrkadliť ten odvolací systém, kým sa nevytvorí náhradný systém Mm, takže e, e, momentálne pracujeme s kľúčovými krajinami, mohlo by to byť zaujímavé riešenie e, predbežného charakteru. Iné krajiny sa bilaterálne dohodli, že nikdy si nevyžiadajú druhé stanovisko. Myslím si, že to je zlý návrh, potrebujeme dve úrovne, My, Európska únia takto nepostupuje a preto diskutujeme s Kanadou a ďalšími, či toto by mohol byť prístup E, dočasného charakteru, e, strednodobého charakteru. Pokiaľ ide o asociačnú dohodu, e, pán Moreno, toto vstúpi do platnosti v rovnakom čase ako dohoda o voľnom obchode. Ešte stále sú tu detaily, ktoré treba dofinalizovať. To je v zodpovednosti pani Mogherini, ale Mm, eh, takto to obvykle chodí. Pokiaľ ide o Kubu a eh, územných rozhodnutí, ktoré urobilo USA, my sme eh, vyjadrili nesúhlas s týmto a takisto pracujeme a sme v kontakte so Spojenými štátmi, aby sme našli východisko, ale ako viete, je to zložitá diskusia, podobne ako diskusia o Iráne. Potom pani Kabaziny Eh, eh, princíp obozretnosti, hovoríte, že eh, sú tam rôzne interpretácie, je zjavné, je tu jasný odkaz na tento princíp v dohode takisto odkaz nielen e, vo všeobecnom e, charaktere na Parísku dohodu, ale špecifický odkaz na to, e, ako máme postupovať a preto sme sa veľmi snažili, aby sa to tam zahrnulo. V Brazílii v predvolebnej kampanii sa hovorilo, že Brazília opustí Parížskú dohodu. Od volieb sa toto nezopakovalo a my sme dostali jasné potvrdenie, že zostanú členmi Parížskej dohody sme si 100% istí, že nič e, nebezpečné nevstúpi e, e, za hranice. Nikdy si nemôžeme byť istí, ale členské štáty to musia preveriť. Rotterdam je vstupný bod, tam pracuje viacero ľudí, potom sú tu ďalšie prístavy, to je kompetencií členských štátov. My sa snažíme robiť posúdenia, následné posúdenia takže podľa všetkého e, tam pracovníci odvádzajú dobrú prácu. Dá sa na 100% vylúčiť, že sa niečo nevpašuje, pravdepodobne nie, ale e, týmy e, v zahraničí robia dobrú prácu, ale keby e, tu bol nejaký náznak, že to nefunguje, tak my e, a DigiTaxud by sme samozrejme podnikli e, primerané kroky. Mám strašne veľa e, dokumentov s poznámkami, lebo tam bolo veľa mm, e, otázok. K Spojeným štátom, pán Šuster, nie sú žiadne rokovania e, o obmedzenej dohode o priemyselnom tovare, pretože Spojené štáty podľa svojho kongresu e, ďalší hovoria, že e, do toho nevstúpia e, e, bez polnohospodárskych výrobkov a my hovoríme, že nie s polnohospodárskymi výrobkami. Môžeme to prekonať, neviem, ale máme dva mandáty. Jeden sa týkal posudzovania zhody a E, dobrovoľnej regulačnej spolupráce. Tam sme urobili určitý pokrok a to by bolo vzájomne prospešné pre spoločnosti na oboch stranách Atlantiku a mm, oni nám podávajú správy o tom, čo sa udialo od 25. júla v Lani. Toto bude z, je to 30-stranová správa, čiže toto bude zverejnené čoskoro, čiže je to veľmi uh, pokiaľ ide o hliník a ocel, to je Eh, škoda, lebo to je premostenie k VTO, 11 a ďalšie krajiny. Eh, eh, aj my sme navrhli rania voči Spojeným štátom k viacerým výrobkom, to je škoda, ale oni tam ostanú až teda tie clá pre ocel a hliník ostanú, pretože to nie je v súlade s VTO. Musíme chrániť najmä náš oceliarský priemysel mm, a musíme sa spoliehať na tieto záruky, aby Eh, sme ochránili náš trh eh, pred dumpingom, pretože americký trh je blízky a teraz to posudzujeme, či sa hodí niečo zmeniť. Eh, toto bude prebiehať v lete a potom sa príjme nové rozhodnutie na začiatku jesene a samozrejme tam tiež kompletná transparentnosť voči Európskemu parlamentu. Mm, bude jednomyselnosť k Mercosuru. Áno, Mercosur je zmiešaná dohoda, čiže áno, bude musieť byť jednomyselnosť Všetky členské štáty, parlamenty a tak ďalej to budú musieť ratifikovať. Pokiaľ ide o alokáciu kvót, áno, e, bude to princíp e, prvý e, prídu prvý, potom presadzovanie E, takže tu už boli docielené určité úspechy tým, že sme zapájali občianskú spoločnosť v Kolumbii, v Peru, kde sme docielili pokrok. E, pokiaľ ide o e, Južnú Koreu, tam je proces ratifikácie zvyšných podmienok ILO, ale ešte to neprešlo parlamentom ale už e, e, sme to e, urýchlili. Bola tu dlhá diskusia s vami, s členskými štátmi, s parlamentmi, s, s organizáciami Mm, nie, že jedna krajina bola proti, ale v podstate všetci členovia rady boli proti sankciám. Nie preto, no, znie to dobre, ale e, nenašli sme spôsob, ako by to mohlo fungovať a nie je žiadny príklad. Ak e, zvolíme sankcie, tak musíme zacieliť, čo chceme urobiť a potom prídeme o celé spektrum ľudských práv, environmentálnych práv a pracovných práv. Spojené štát, tí sa snažili eh, o toto s Guatemalou a zlyhali, pretože eh, môžete právne mm, eh, preukázať, nemôžete právne preukázať, že sa to dotklo obchodu, aj keď došlo k porušeniu, preto sme zvolili túto metódu a samozrejme Samozrejme, budeme to riešiť aj v rámci Mercosuru. Už diskutujeme e, s tamožnými členmi, ako by sme na tom mohli pracovať lepšie a včas bude e, vypracovanie posúdenie vplyvu v rámci Mercosuru o udržateľnom rozvoji. To vám bude predložené, ako náhle to bude pripravené. Už teraz, ako som povedala, máme legislatívu, ktorá nastavuje povinnosti transparentnosti e, e, voči spoločnostiam EÚ, aby sprístupňovali nefinančné informácie o pracovných otázkach a otázkach týkajúcich sa klímy. To je európska legislatíva a to samozrejme bude aj súčasťou Mercosuru. Pokiaľ ide o e, všeobecné záruky a posúdenie všeobecných záruk. Nie som si istá. Diskutovali sme o tom už predtým. E, v iných sektoroch slubujem, že sa ešte k tomu vyjadrím neskôr po letnej prestávke. No a potom tu bola otázka, pokiaľ išlo o harmonogram pre Vietnam. Už to je vo, vo vašich rukách. My sme urobili, e, čo sme mohli. Teraz je na vás, aby ste rozhodli. Myslím, že tento výbor e, so svojimi ambicioznými novými a starými členmi sa na to musia pozrieť. Musíte pozrieť bez toho, aby ste e, strácali príliš veľa času. Samozrejme, ja dúfam, že o tom odhlasujete nie príliš neskoro, ale je to absolútne na vás k Číne. K tomu sa musím vrátiť k dlhšej diskusii. Mm, v apríli bol summit s Čínou, tam sme e, videli e, pozitívny e, posun a takisto, aby sme uzavreli investičnú dohodu budúci rok. Ešte sa s nimi stretneme a pokiaľ ide o reformy VTO, priemyselné Eh, dotácie. Takže, len, eh, takže celkovo na povrchu sme videli eh, lepšie zapojenie a myslíme si, že Čína chce zachovať svoj multilaterálny systém, lebo z toho mimoriadne ťažia a prišli by oveľa. Čiže myslím si, že tu môžeme pracovať s našimi čínskymi partnermi. Potom pani Rafael nebude pokiaľ ide o tie najvzdialenejšie územia, tak tam nebude, e, tam nebude posúdenie vplyvu, ale e, ešte sa k tomu vrátim. To musí urobiť holandská vláda a my budeme snáď schopní byť nápomocní. Čo sa týka transparentnosti, myslím si, že sme urobili veľa. Európska únia je najtransparentnejším rokovateľom v obchode Eh, vo svete eh, zverejňujeme, eh, sme transparentní, zverejňujeme dohody, ako náhle sa uzavrú. Máme, permanentnú, máme stálu poradnú skupinu, ktorá sa stretáva pravidelne a moje služby ešte pravidelnejšie s rôznymi zainteresovanými stranami, aby sme Mm, e, si získali e, ich postoje. Možno e, by sa dalo urobiť viac, ale urobili sme toho veľa za uplynulé roky a dúfam, že na to nadviazujú členské štáty a že budú diskutovať so svojimi občanmi. Bola dohoda SITA a to bola francúzska dohoda, tam prebiehali dohody, boli tam niektorí za a proti, ale panovalo ohľadom toho aj veľa mýtov. Čiže členské štáty, ktoré nám dávajú rokovací mandát, komisia nerokuje s nikým, my to robíme v mene e, členských štátov, čl- e, občanov a spoločnosti, aby prebiehala transparentná diskusia s národnými parlamentmi, regionálnymi par- parlamentmi, pretože komisia sa nemôže spojiť s nikým. E, takže tam samozrejme sa spoliehame na vás. Dobre, myslím, že to je všetko. Prepačte, ak som niečo vynechala a samozrejme a pán Butikov, GI a uh, decoupling. No áno, malo to byť hotové už dávno s Čínou. Eh, kolega Phil Hogan o tom, na tom intenzívne pracuje, čiže dúfam, že sa to ukončí tento rok. Uvádza sa také v záveroch samitu. A pokiaľ ide o oddelené platby, myslím, že to nie je dobrý nápad, hoci zdieľame kritiku, e, e, ktoré Spojené, ktorú Spojené štáty vyjadrujú voči Číne, nie vždy e, súhlasíme s metódami, Metódy pohľadu EÚ musia byť zakotvené e, v multilaterálnych pravidlách, v kompletnej transparentnosti a tak ďalej. Čiže nie som si istá, e, čo od nás požadovali, ale e, mám trošku taký skeptický postoj a som rada, kedykoľvek sa ešte vrátim, keď budete chcieť. Sabine, pani Veland, tu bude na vašom prvom zasadnutí po lete. Ďakujem, pani komisárka. Takže aj my sa radi stretneme a medzičasom vám želáme ehm, všetko dobré. Bolo to náročné zasadnutie. Dúfam, že všetci sú aspoň čiastočne spokojní. Ďakujem ešte raz. Prosím, neodchádzajte. Ešte máme jeden bod na programe musíme byť rýchli, pretože o 7 minút sa skončí tlmočnícky režim a potom budeme musieť pokračovať bez tlmočenia. Ďakujem a príjemné leto. Dobre, takže ak e, môžem, tak by som hneď pokračoval, pretože máme pred sebou teraz bod 5, Všeobecný rozpočet Európskej únie na finančný rok 2020, všetky sekcie. Ako viete, máme tu dva príspevky e, na jednej strane, z nášho výboru teda, na jednej strane stanovisko, ktoré popisuje naše priority a e, návrhy na zmenu rozpočtu, zmeny čísel v návrhu rozpočtu v súlade s našimi preferenciami a tu sa koordinátori dohodli, že toto textové stanovisko by malo mať podobu listu a náš predseda pán Lange súhlasil, že tento list skoncipuje. Po druhé, tu máme druhý termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov rozpočtu, ktorý bude otvorený. A tento, týmto termínom je 25. júl o 12. na obed. Prosím vás, aby ste vzali do, do úvahy, že sekretariat bude rozdávať osobitné formuláre na návrhy zmien v rozpočte. A teraz, keďže máme naozaj už len 5 minút s tlmočením, by som chcel navrhnúť, aby sme e, troška pozmenili e, harmonogram v tomto bode. Možno by sme si najprv mohli vypočuť prezentáciu zo strany komisie príslušného generálneho riaditeľstva. Aha, pardon, tak e, máme možnosť dať priamo slovo pani Sofii Muňos a potom dám priestor na diskusiu, ale to už bez tlmočenia, ktoré nám skončí o 5. Takže prosím, komisia DG Trade. Ďakujem. Ja som z DG Trade, lebo DG Budget, ktoré je gestčným generálnym riaditeľstvom, zvyčajne žiada líniové generálne riaditeľstva, aby sa vyjadrili k príslušným linkám v rozpočte. Čiže všeobecný úvod z mojej strany pozostáva z toho, že generálne riaditeľstvo pre obchod požiadalo rozpočtový príspevok, ktorý je v návrhu rozpočtu na rok 2020 v podobnej výške, ako sme žiadali v predchádzajúcich rokoch. Takže ide o pomerne malý objem. Sme riaditeľstvo relatívne malého rozsahu. Máme prevádzkový rozpočet eh, vo výške okolo 18 miliónov eur, čo je naozaj málo, ale Zároveň nám tento rozpočet umožňuje vykonávať množstvo aktivít, ktoré za normálneho, normálnych okolností sú veľmi zaujímavé pre vás ako parlament. Sú to aktivity, ktoré súvisia s hodnotením napríklad našich e, obchodných dohôd, teda ex post hodnotenia e, obchodných dohôd, ale aj ex ante hodnotenia. Potom sú tu e, aktivity typu outreach, nielen k dohodám, ale aj Ehm, z hľadiska implementácie, teda my pripravíme implementáciu našich obchodných dohod, vykonávame tento outreach, teda kontakty, ehm, ktoré súvisia s rôznymi databázami, ehm, databáza prístupu na trh napríklad, ktorú naďalej implementujeme. Takže z hľadiska rozpočtu respektíve rozpočtové požiadavky DG Trade v návrhu rozpočtu, ku ktorému sa budete vyjadrovať, sme v podstate žiadali o to, to isté číslo, čo v minulosti. Napriek tomu budeme hovoriť z DG Budget o možnom navýšení tohto rozpočtu vzhľadom k špecifickým legislatívnym aktivitám, kon, konkrétne návrhu na preskúmanie smernice o zahraničných investíciách, kde na implementáciu tejto legislatívy budeme potrebovať dodatočný rozpočet, o ktorom hovoríme z DG Budget. A teraz len záverečná pripomienka. Povedala som, že náš rozpočet je pomerne malý, ale nevyužívame len tento náš pre, prevádzkový rozpočet. My využívame do veľkej miery aj rôzne finančné nástroje, osobitne nástroj pre partnerstvo, ktorý je nástrojom, ktorý, ktorého účelom je obhajovať, podporovať a propagovať ofenzívne záujmy Európskej únie, kde figurujú záujmy DigiTrade, osobitne otázka prístupu na trhy, ale ide aj o kapitoly e, o rozvoji v obchodných dohodách, na ktorú nemôžeme obvykle využiť bežné nástroje na spoluprácu. Takže to je všetko, čo k tejto veci teraz chcem povedať. Budem ochotná odpovedať na vaše otázky alebo prípadné pripomienky. Ďakujem veľmi pekne, takže teraz otváram výmenu názorov. Kto prvý chce slovo? Pán Hansen. Ďakujem, ja môžem hovoriť stručne. V prvom rade by som chcel poďakovať predsedovi Langemu za veľmi promptné spracovanie listu, ktorý EPP v princípe schvaluje. Navrhujeme tam len drobné zmeny, ktoré vám zašleme písomne. Týkajú sa najmä e, vhodného financovania pre presadzovanie eh, hlavného, alebo teda pre, pre hlavného vyjednávača, tak aby mal možnosti eh, vykonávať eh, príslušné úlohy. Ďakujem veľmi pekne. Menom SND niekto? Ďakujem. Niekto za Renew Europe? Nie. Zelený? EFA? Dobre. ID. Takže EKR? E pán Buča? Áno, ďakujem pekne, pán predseda predsedajúci. Ja som tiež chcel poďakovať pánovi Langemu za návrh listu. Chcel som však dodať niekoľko slov do tretieho odseku, ak by to bolo možné. Tretí odsek zdôrazňuje, že akceptovanie obchodnej politiky EÚ vyžaduje priamu angažovanosť s občianskou spoločnosťou a tam by som chcel doplniť slova and its stakeholders a zainteresovaných, teda nielen občianská spoločnosť, ale aj zainteresované strany alebo iné zainteresované strany, kam patria zástupcovia sektorov, ekonomickí partneri a tak ďalej. Ďakujem. GUE, pán Šolc. Ďakujem, pán predseda. Ja som chcel poďakovať eh, predsedovi za tento list. Ja mám len tri stručné pripomienky. Možno by som mohol povedať, že po výmene názorov s komisiou eh, sa tešíme na rýchle rokovania, ale aj e, financovanie kontroly a implementácie týchto e, opatrení, pretože kontrola je jedna z dôležitých záležitostí. A po druhé by som chcel požiadať e, o znenie zabezpečiť alebo teda vysvetlené znenia Ensuring Economic Roles, e, zabezpečenie ekonomických úloh. E, komisia sa už 10 rokov snaží o niečo iné a my musíme pochopiť dnešnú situáciu, teda musí ten rast, o, ktorom, o ktorý sa snažíme byť udržateľný, pretože v súčasnosti riešime výzvy klimatických zmien a všetky tie aspekty, o ktorých sme hovorili, ako aj sociálne záujmy, ktoré tiež treba e, vyriešiť. Takže na toto je treba určité, určitá miera financovania napríklad domácich poradných skupín. Mm, jediná otázka, ktorá nebola zodpovedaná, aj keď padla už niekoľkokrát, je to, myslím, dobrá otázka. E, toto financovanie týchto poradných skupín musí byť zabezpečené, pretože realita v tretich krajinách je iná než e, v členských štátoch Európskej únie. Áno, ďakujem. Je tu niekto ďalší, kto by chcel povedať nie? reakcia za komisiu? No, možno e, len potvrdím, že e, skutočne potrebujeme financovanie, alebo teda financie na implementáciu z obchodných zmluv. To je jeden z prístupov k naplneniu Parížského dohovoru a ja sa ja chcem zabezpečiť, aby toto bolo stále relevantné. A v budúcnosti bude jednotný nástroj e, na rozvoj susedských vzťahov a roz, celkový rozvoj, takže eh, my budeme v kontexte rokovania o tomto nástroji hovoriť aj o tom, aby sme zabezpečili dostatok financovania na tieto aktivity. Pokiaľ ide o tie domáce poradné skupiny, ako iste viete, máme projekt eh, v rámci partnerstva alebo partnerského nástroja, tak aby sme vedeli financovať fungovanie takýchto skupín, teda aj účasť expertov a našim úmyslom je pokračovať podobným projektom v budúcnosti. Ale ako som povedala, my musíme naďalej sa snažiť o presadzovanie tohto nástroja, jednotného nástroja pre vonkajšie vzťahy, tak aby naše ofenzívne e, záujmy aj v oblasti rozvoja obchodných vzťahov mohli byť financované v rámci tohto globálneho nástroja. Ďakujem. Ďakujem ešte posledná pripomienka od pána Hansena. Ja som len chcel reagovať na to, čo povedal pán Hansen. E, pokiaľ ide o colné orgány, ktoré musia vykonávať kontroly na hraniciach, toto nie je kompetencia e, Európskej únie, toto je kompetencia členských štátov a týka sa to aj prístav a letisk, takže tam práve musíme zabezpečiť, aby systém fungoval. Ak e, to nefunguje, tak to znamená, že členské štáty si neplňa svoje úlohy. To je jednoducho výber cieľ, ktorý je úlohou členských štátov, keď ten tovar vstupuje do EÚ. Dobre, ďakujem vám, takže všetko k bodu 5. Ja len pripomeniem ešte raz, že termín predkladania e, rozpočtových pozmeňovacích návrhov je 25. júl o 12. hodine na obed, je to štvrtok, mimochodom je to veľmi blízko, vlastne pozajtra, <laughs> takže um, dobre, bod 6. Bod 6 je bod rôzne, má niekto niečo do bodu rôzne? Nie, takže bod 7, nasledujúca schôdza. Máte harmonogram všetkých našich schôdzí výboru až do konca roka vo vašich zložkách a ja len pripomeniem, nasledujúca riadna schôdza bude v pondelok 2. septembra o 3. a bude pokračovať v útorok 3. septembra počas celého dňa. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť. Týmto som schôdzu ukončil. Great, thank you. Have a nice summer You too.